Good day. Good day. Good morning, everybody. Good day. Príjemné dobré ráno vám želám. Pustíme sa znova do rokovania. Máme ako prvý bod na dnešnom programe bod, ktorý nadvezuje na včerajší program, bod 12, e, ktorého názov je Organizovaný zločin v Európskej únii, ale ešte predtým e, by som chcel oznámiť ako predseda, že e, ste požiadaní schváliť odporúčanie koordinátorov na menovanie pani Judith Sargentini ako novú spravodajkyňu k správe o verejnom prístupe k dokumentom za 2009-2010, to je zhodnotenie a ako mm, pôvodná spravodajkyňa e, opustila pani Hautala parlament, pretože sa stala ministerkou v novej vláde vo Fínsku. Prišli sme teda o spravodajkyňu a ja sa pýtam, či sú nejaké výhrady. Ak nie, tak by sme schválili tento návrh, ktorý bol včera zostavený na zasadnutí koordinátorov. Toto je teda schválené a teraz sa dostávame k bodu 12 nášho programu Organizovaný zločin v Európskej únii, kde je spravodajkyňou pani Sonia Alfano. Sú nejaké výhrady? E, nie, takže cieľom tejto diskusie je e, prerokovať predložené e, pozmeňovacie návrhy koordinátori LIBE sa e, rozhodli zasvetiť tejto téme správu z vlastnej iniciatívy a e, aj počas zimy sa vykonalo niekoľko vypočutí v parlamente. E, v apríli, 12. apríla, bolo zasadnutie výboru LIBE, kde spravodajkyňa svoju správu predložila a výbor mal možnosť si vypočuť rôzne názory odborníkov v tejto oblasti. Ako iste viete, existuje tu pomerne veľké množstvo pozmeňovacích návrhov. My by sme mohli o týchto pozmeňovacích návrhoch rokovať, ale predtým si vypočujeme názor pani Alfáno, ktoré týmto dávam slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ako ste povedali, Správa bola predložená, takže nebudem hovoriť o jej význame a o zložitosti celej otázky, pretože teraz eh, po prvýkrát sme požiadaní, aby sme v tejto snemovni takúto eh, vec eh, urobili. Je to pomerne veľká zodpovednosť ktorá týmto na našich pleciach leží. A my sme si istí, istí a sme si vedomí toho, že táto vec je do veľkej miery vnímaná ako záležitosť talianská. A e, preto by som teraz chcela poďakovať nielen všetkým tieňovým spravodajcom, ale aj všetkým poslancom, poslankyňam, ktorí predložili pozmeňovacie návrhy. Ja by som im e, chcela skutočne srdečne poďakovať, pretože vďaka tejto angažovanosti ostatných sa nám podarilo vyhnúť tomu, aby táto téma bola riešená ako výlučne téma talianská. Isté súvisí s organizovaným zločinom veľa špecificky talianských problémov a tém, ale e, nie je to len čisto talianská vec. Mám 43 pozmeňovacích návrhov, pardon, 143 pozmeňovacích návrhov, z ktorých 75 No, e, sme predložili my a e, stovku ostatní kolegovia. My sme akceptovali 80, 20 pozmeňovacích návrhov bolo stiahnutých. Snažili sme sa do textu zapracovať maximum toho, čo bolo možné, takže máme 34 kompromisných návrhov a na stretnutí s tieňovými spravodajcami, ktoré sa konalo minulý štvrtok a bolo skutočne veľmi plodné, sme pokračovali v snahe o e, znižovanie počtu pozmeňovacích návrhov. A ja by som chcela, ako bolo povedané predtým, chcela by som poďakovať e, všetkým tieňovým spravodajcom a všetkým tým, ktorí predložili pozmeňovacie návrhy. Chcem poďakovať aj svojim spolupracovníkom a sekretariátu a takisto sekretariátu výboru ALDE. Mm, a chcela by som e, uzavrieť tým, že pripomeniem niekoľko vecí, na ktoré upozornili experti na zasadnutí 12. apríla, teda pomerne nedávno. No a následne 29. a 30. marca e, Vtedy sa konalo stretnutie, ktoré organizovala skupina ALDE a vypočuli sme si názor 50 prokurátorov z rôznych krajín, zo Španielska, iných krajín. A tiež e, sme sa dozvedeli o problémoch s mafiou v Nigérii, v kde, kde funguje ruská a čínska mafia. A Mali sme možnosť sa dozvedieť, že mafia e, má čoraz e, rozsiahlejšie aktivity aj v oblasti Balkánu. A týmto e, sme sa dozvedeli v podstate veci, ktoré sme vedeli aj predtým, ale vypočuť si to z úst ľudí, ktorí e, nie sú odtiaľ, nie sú z parlamentu, malo istú pridanú hodnotu. Počuli sme skrátka vonkajší názor. No a e, znamená to, že potrebujeme, potrebujeme prehlbiť spoluprácu, aby sme dosiahli výsledky v tomto boji. A na vypočutí bol e, prítomný zástupca Interpolu, boli tam zástupcovia e, polície. A ja by som chcela poďakovať maďarskému predsedníctvu za podporu našej správe. A rada by som poďakovala aj Európskej komisii. Toto je veľký krok vpred. Súdne orgány a orgány vyšetrovania tie od nás očakávajú určitú súčinnosť a potrebujú nástroje, ktoré im umožnia bojovať proti organizovanej kriminalite vo všetkých 27 členských štátoch, pretože je potrebné, aby všetci hovorili jedným jazykom a chceme naozaj efektívne bojovať proti tejto pliage. Včera v Taliansku bolo vynesených 8 rozsudkov doživotného trestu vo veci Duisburskej masakry. Tam, doš, tam, bolo, tam ide vlastne o výsledok spolupráce medzi talianskými a nemeckými vyšetrovateľmi, prokurátormi a súdmi. A bez e, takejto spolupráce by e, nebolo možné dosiahnuť to, že páchatelia skutočne boli odsúdení a že tie tresty boli takéto prísne. No a teraz Môžeme asi všetci povedať, že sme tak povediac vdýchli e, tejto otázke nový život. Ja si nemyslím, že sa dal očakávať nejaký lepší výsledok. Myslím si, že text je veľmi dobrý, pretože sú v ňom zahrnuté odporúčania nielen tieňových spravodajcov, ale mnohých ďalších poslancov, ktorí sa k téme chceli vyjadriť. A ja som si istá, že e, ďalej budeme dostávať pripomienky veľmi konštruktívne, pretože ten text e, dúfam bude schválený vo výbore a keď sa bude e, o ňom hlasovať v pléne, bude schválený aj tam. Ďakujem veľmi pekne, pani Alfáno. Ja som vyrozumel, že je tu zastúpená Európska komisia. Ak chcete sa k tejto téme vyjadriť, máte možnosť, nemusíte, vás nenútim, ale ak budete mať záujem, tak e, dáme vám slovo predtým, než e, otvoríme diskusiu. Takže komisia. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela poďakovať spravodajkyni, tieňovým spravodajcom a všetkým ostatným, ktorí prispeli k e, tejto správe, ktorá je v súlade s našimi cieľmi a prioritami, ktoré sme definovali v štokholmskom programe. A takisto je v súlade s našimi stratégiami na boj proti organizovanej kriminalite. A z týchto všetkých dôvodov by som chcela privítať túto správu a poďakovať ešte raz spravodajkyni. Ďakujem a teraz dáme e, slovo e, drahým kolegom, pán Kolíno. Vážený pán predseda, ja by som chcel tiež začať poďakovaním spravodajkyni za vynaloženú snahu pretože je evidentné, že e, sa snažila zjednodušiť text, e, zoptimalizovať to znenie správy a výjsť v ústrety predkladateľom pozmeňovacích návrhov. Ja si myslím, že táto spolupráca e, so steňovými spravodajcami a so všetkými ostatnými viedla naozaj k veľmi dobrým výsledkom a myslím, že oblasť organizovanej kriminality je veľmi dôležitá tá a je škoda, že tu nie je viac poslancov a poslankyň. Každopádne minulý štvrtok v Štrasburgu sme mali veľmi e, dôležité zasadnutie, kde sme skúmali e, medzinárodný rozmer justičnej spolupráce a priority tejto spolupráce a e, hovorili sme o možnostiach zjednodušovania zabavovania majetku, ktorý pochádza z trestnej činnosti, o možnosti e, vystopovania finančných transakcií e, v súvislosti s bojom proti praniu špinavých peňazí. Takisto sme hovorili o zjednodušovaní boja proti e, drogovému obchodu a o zaisťovaní majetkov mafie pochádzajúcich z trestnej činnosti. No a Všetko toto sme sa snažili, e, teda chceli sme, aby všetko toto bolo e, k dispozícii v primeranom čase. Ak sa pozrieme na to, ako funguje mafia v Taliansku, tak e, je potrebné robiť ešte viac. No a snažili sme sa tiež napríklad prerokovať otázku vykonávania rozsudkov proti členom mafie, a e, hovorili sme aj o mm, posilňovaní dôvery medzi členskými štátmi, lebo je veľmi náročné e, spolupracovať a to tak medzi sebou, ako aj s tretimi krajinami a boji proti kriminalite a obchodovaniu e, s drogami a s ľudskými bytostiami, ak je táto dôvera. Takže nie je to, ne, nejde tu len o, o, o prispôsobenie legislatívy. Ja um, sa domnievam, že je potrebné zaviesť jednotnú klasifikáciu trestných činov, okrem iného, kde je potrebné, aby sme jasne e, definovali, kedy e, trestný čin je spojený s organizovanou kriminalitou, e, kedy tá pravdepodobnosť je nižšia. Takže ešte stále vypracúvame pozmeňovacie návrhy a máme k tomuto aj kompromisný návrh, ktorý sa týka verejných výberových konaní a možno toto je vec, ktorá tiež by sa dala zosúľadiť. Ďalej, prísne e, podmienky vo väzniciach neznamenajú vždy len mučenie väzňov, k tomu vôbec nemusí dochádzať. Ide o to, aby e, to väzenie skutočne bolo odrádzajúce a aby e, bola vykonaná spravodlivosť. No a ak niekto je odsúdený za mafiánstvo, by nemal možnosť komunikovať s vonkajším svetom a mali by byť proti nemu alebo nej podniknuté skutočne tvrdé e, opatrenia. Tie opatrenia, ktoré napríklad e, vedú k, za, e, k zaisteniu majetku e, a jeho použitiu na iné e, spoločenské účely, sú takisto veľmi dôležité a e, ak hovoríme o príspevku verejného sektora, tak e, existuje e, tzv. E, organizovaná kriminalita bielých holierov, čiže to, to sú ľudia, ktorí už nevyzerajú ako tie, tie príslovečné gorily, to sú jednoducho e, úradníci a ľudia v oblekoch, ktorí páchajú trestnú činnosť nie násilného, ale finančného charakteru. A ja každopádne dúfam, že e, tie pozmeňovacie návrhy spolu so správou budú viesť k zlepšeniu situácie. Talianská legislatíva No, dúfam, že e, spolu s legislatívnymi zmenami za uplynulých pár rokov e, sa nám podarí situáciu zlepšiť tak, aby sme dokázali bojovať proti organizovanej kriminalite. Ja každopádne dúfam, že e, táto správa prospie všetkým. Ďakujem veľmi pekne, pani Porcelino. Ďakujem pekne, ďakujem aj spravodajkyni. Práca, ktorú odviedla Sonia Alfano, bola veľmi náročná, trvala veľmi dlho a je tu vždy riziko, že sa um, človek možno príliš zameria na talianskú skúsenosť. Samozrejme, tu treba vždy brať do úvahy a mať na pamäti, že na nešťastie naša krajina už veľmi dlho je sužovaná týmito problémami. Veľmi dlho teda sú tu tieto problémy a preto Taliansko musí im čeliť, musí prijať efektívne nástroje na ich riešenie. Ale myslím si, že by sme sa nemali zameriavať len na mafiu, pretože mafia je len jeden typ organizovaného zločinu, e, ktorému by sme sa samozrejme mali venovať, pretože za posledné roky sme boli svetkami naozaj e, rôznych udalostí, respektíve napredovania a mm, teda tento boj proti organizovanému zločinu sa nesmie obmedzovať len na mafiu. A keď sa pozrieme na pozmeňujúci návrh 134 pána Kirkopa, on si sa nie je Italian, e, pardon, Talian, ale tiež hovorí o tiež hovorí o mafii, o ako um, forme organizovaného zločinu. A v súčasnosti si spájame organizovaný zločin najmä s mafiou, ale nie je to problém len juhu Talianska, je to globálny problém, pretože mafia pochopila význam globalizácie a stali, využili ju ešte skôr než ktokoľvek iný využili túto situáciu a v Taliansku už existuje istá legislatíva, kde v Taliansku, kde teda tie problémy pretrvávajú už veľmi dlho. Nože a kompromisné návrhy spravodajkyne myslím si, že naozaj zlepšili znenie textu a všetko to smeruje veľmi dobrým, ide veľmi dobrým smerom a myslím si, že to bude na prospech všetkých. Ďakujem, pán Spadžeto. Ďakujem pekne. Ja by som rád súhlasil so spravodajkyňou Ritou Burselino. Pardon, so spravodajkyňou Aritou Burselino ako aj stieňovým spravodajcom, pánom Jakolinom. Myslím si, že kompromisný text je veľmi dobre naformulovaný. Spravodajkyňa odvedla vynikajúcu prácu, ale veľmi cené boli aj príspevky ostatných členov. Vypočul som si zaujímavé pripomienky na predchádzajúcich stretnutiach. A zdá sa, že sú tu isté, dá sa povedať, predsudky alebo už vytvorené mm, myšlienky o týchto témach. Nikoho neprekvapovalo, eh, keď sa požiadali, keď bolo požiadané o údaje, bankové údaje a keď eh, AMA eh, prijala naozaj prísne opatrenie a my sme toto nevnímali ako nejaké obmedzenia eh, práv alebo slobod, keď tie bankové údaje boli presunuté, pretože išlo naozaj o boj proti terorizmu. V, vo filme sa častokrát objavuje mafia, napríklad Krstný otec a podobne ďalšie filmy, kde sú tí mafiáni možno aj čestní ľudia, kde sú to muži, ktorí dodržiavajú slovo a e, je to teda zasadené do istého eh, kontextu, najmä Sicílie, eh, objavuje sa hudba 19. storočia a tak ďalej, ale aká je mafia v súčasnosti, eh, pašuje kokain, predáva teda drogy, pašuje zbranie a to všetko je napojené aj na medzinárodný terorizmus, čiže sú tu rôzne formy organizovaného zločinu, respektíve rôzne prejavy. Čiže ide tu o obchod so zbraniami, obchod s drogami, často aj s ľudskými bytostiami, najmä ženami a deťmi, ktoré e, sú ktoré sa tak dostávajú na ulicu po celej Európe, ktoré sú ktoré sú nútené ku prostitúcii. Ako sa drogy dostávajú z Kolumbie do Belgicka alebo do Amsterdamu? Toto sa musíme opýtať. Ako sa to deje? Stáva sa to, pretože kolumbijská mafia a e, e, vojenské jednotky e, sa dostávajú k moci, e, sú mafiánske skupiny a členovia e, týchto skupín, ktorí sú dokonca aj členmi parlamentov v niektorých krajinách. V, vo februári minulého roku USA vykonala e, operáciu, pri ktorej bolo zatknutých 180 mafiánov. Nič také sa predtým nestalo, k ničomu takému nedošlo. Tiež e, bol jeden e, sicilský utečenec z Agrigento, e, a ktorý žije asi 50 km odo mňa a ktorý bol zatkn- včera zatknutý. Belgické úrady si uvedomili, že musia ochraňovať aj mňa, pretože sú tu hrozby zo strany mafie. Myslím si, že tu musí byť solidarita, respektíve spravodlivosť založená na solidarite. Ľudia možno v Nemecku alebo Holandsku si môžu myslieť, že celý ten respektíve tento zločin, organizovaný zločin vplyva na iné krajiny, ale nie na nich, ale milia sa mnohí európsky občania spolupracujú s úradmi, so súdmi, ktorí eh, boli svetkami a môžeme nechať takú situáciu, že by títo ľudia nedostávali policajnú ochranu, či už v Holandsku, alebo Belgicku, alebo eh, v iných krajinách. Ja chápem eh, takú národnú hrdosť týchto ľudí, že teda oni nie sú Taliani, máme samozrejme inú históriu, ale my nechceme, e, respektíve nemôžeme naštartovať systém solidarity, ak si navzájom nepomôžeme, ak je niekto mafián v Taliansku, tak bude mafián aj v Nemecku alebo hoci kde kam pôjde. Potom je tu aj ekonomická mafia a je tu prepojenie medzi e, trestnou e, ekonomikou a tou legálnou, tú korektnou ekonomikou. E, napríklad napríklad e, obchodovanie s toxickým obchodom, e, to je prejev tzv. degenerovaného kapitalizmu, je to tiež e, istá forma organizovaného zločinu a to dokazuje, že mafia je naozaj veľmi rozšírená, nie je to len fenomén, ktorý sa týka Talianska, máme aj napríklad balkánsku mafiu alebo mafiu v iných krajinách a musíme naozaj pochopiť jednu vec – Organizovaný zločin, kdekoľvek je už prítomný v akejkoľvek podobe, a napríklad Kosa e, Nostra, to nie je len kriminálna e, čin, trestná činnosť, to nie je len obchodovanie s kokainom, heroínom, inými drogami a zbraniami ale tie peniaze, ktoré pochádzajú z trestnej ilegálnej činnosti, sa dostávajú do legálnej aktivity a vytvárajú sa tak prepojenia medzi trestnou činnosťou a medzi tou oficiálnou legálnou ekonomikou e, krajiny. Stáva sa to aj v krajinách, kde sú e, skutočné problémy organizovaného zločinu. Nie, nestáva sa to v krajinách, kde človek e, dostáva alebo získava e, dobré výnosy zo svojich investícií, ale e, napríklad tie peniaze z trestného zločinu, z trestných činov môžu pochádzať zo Sicílie, alebo potom môžu byť investované niekde inde, napríklad v Miláne, alebo dokonca aj v iných krajinách, a toto je to východisko, z ktorého musíme ísť ďalej, z ktorého musíme vychádzať. A e, ak si niekto myslí, že tu robíme niečo, e, čím by sme menili európsku históriu, tak musíme povedať, že nesmieme podceňovať rozmer organizovaného zločinu a jeho podiel na aj legálnej ekonomike. Čiže keď raz uznáme, že mafia je problém, už teda o chvíľku skončím, chcel by som sa vyjadriť len aj k väzniciam a um, dostávaniu väzňov do uh, bežného uh, života, respektíve ich rehabilitácii. Uh, Viem, eh, existuje jeden mladý človek, o ktorom som počul, ktorý tam mal kontaktu s, kontakty s mafiou a ktorý sa raz dostal teda do väzenia a bohužiaľ už mu nebolo pomoci raz, keď sa teda do väzenia dostanete, respektíve keď e, chcete opustiť tú trestnú organizáciu, bohužiaľ vás zabijú. A my sa musíme snažiť o to, aby tí ľudia sa mohli opäť začleniť do normálneho života. Tam nejde jednoducho len o udeľovanie prísnych trestov. Ale o pomoc týmto ľuďom. Potom výberové konanie je naozaj nepredstaviteľné, že e, takéto organizácie by mohli e, dostávať nejaké verejné zákazky napríklad v Miláne alebo možno v Neapole, ale ak by sa e, tak stalo napríklad v Londýne, tak by mohli dostať verejnú zákazku. Ďakujem pekne, pán Kočeto. Naozaj chápem, že je to veľmi citlivá otázka, predovšetkým pre niektorých talianských kolegov. Myslím si, že sme nám poskytli dosť veľký priestor, takže sme boli naozaj štetri. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa spravodajkým poďakovať za jej návrh. Je dôležité, aby som povedal, že Organizovaný zločin a boj proti nemu je dôležitou prioritou. Myslím, že toto tému sa musíme vážnejšie zaoberať a jasne stanoviť e, prioritu. A to, čo tu zaznelo, pokiaľ ide o hospodárskú kriminalitu, to plne podpisujem. Tam musíme tiež byť aktívni. Rád by som tiež povedal, že je rozdiel, či vypracujeme správu v boji proti, e, boji proti mafii, alebo hovoríme o organizovanom zločine. A keď hovoríme o organizovanom zločine, tak to musí byť naozaj správne eh, a musíme mať ustanovenia, ktoré sú použiteľné a zapadajú do rámca, ktorý je daný eh, v trestnom práve Ehm, napríklad ten návrh zvláštneho výboru pre mm, organizovaný zločin, to nepokladám za veľmi správne. Isté, je to zaujímavé, aby sme sa takto intenzívnejšie venovali tejto téme, ale ide o to, ako bude ten výbor tvorený. Ja by som ale najprv vyčkal, ako dopadne vyhodnotenie rámcového rozhodnutia o organizovanom zločine a potom sa sústrediť na výstupy. Myslím, že tam vzniknú nové perspektívy a potom by sme my, e, zelení, takéto niečo podporili aj vo výbore. Chcem sa ešte poďakovať za to, že boli zohľadené niektoré moje kompromisné návrhy, napríklad odsek 4, základné práva, alebo tiež e, rámcový, rámcové rozhodnutie o organizovanom zločine a tiež Európska prokurátora v odseku 5. To sú dôležité návrhy. Ale napriek tomu ešte zostáva otvorená istá kritika voči tejto správe a myslím, že to si musíme všimnúť prvo, ako o tom rozhodneme. To sa dotýka takých vecí, ako je napríklad e, európske e, vyšetrovacie nariadenie. E, myslím, že tu sú aj závaznejšie kritické body ako v bode C. A myslím, že ja to takto nedokážem podporiť Ehm, musíme sa postarať o koherentnosť, lebo inak to bude spôsobovať ťažkosti. Ďalší bod eh, ide o európsky zatýkač. Eh, z Európskeho parlamentu eh, počúvame dosť veľkú kritiku, pokiaľ ide o vykonávanie. Potom 18a, tam sú snahy zaviesť ďalšie výnimky odstrániť pardon, e, e, ďalšie výniky e, vo veci európskeho zatýkača. Európsky parlament hovoril o výnimkách, ale musíme postupovať koherentne, lebo nie ide len o to, aby sme sa zamerali len na niektoré druhy organizovaného zločinu a tvorili ďalšie opatrenia, ale ide o to, aby existujúce opatrenia boli účinné a aby e, plnili e, podmienky právneho štátu. Je tu ešte niekoľko ďalších bodov, kde je dôležité, aby sme o nich diskutovali. Napríklad to, že v oceku 2 sa hovorí o organizovanom zločine a terorizme. E, nesmieme sa dopustiť tej chyby, že všetky typy organizovaného zločinu dáme do jedného vreca. E, musíme tu rozlišovať. Napriek tomu si myslím, že táto správa je dobrým začiatkom diskusie, ale potrebujeme ešte istý čas, aby tá správa dozrela, aby mohla byť prijatá. Lebo inak sa dostaneme do problémov aj prípade iných, e, iných e, správ a to e, takú chybu ako výbor pre občianskú slobodu nemôžeme urobiť. Ďakujem. Pán Kirko máte slovo. Ospravedlňujem sa, že meškám. Mám dve veci, ktoré chcem vyjadriť. Tá prvá, zdá sa mi, že tu máme akýsi zvyk, E, vytvárame závody nových smerníc a, a predpisov, e, pričom už máme vytvorené štruktúry, ktoré tieto veci môžu vyriešiť, ak by sme vykonávali dobrú kontrolu. Máme na stole e, rámcové rozhodnutie z roku 2008, ide o organizovaný zločin a ja si chcem položiť otázku, či sa to naozaj nedá e, implementovať a riešiť tieto problémy. A to druhé, vždy znova, keď diskutujeme o organizovanom zločine, obávam sa, že niektorí členovia tohto výboru e, majú príliš úzky prístup. E, sústredujú sa na akési nacionalistické príklady. Keď som minule povedal na zasadnutí, ktoré sa venovalo tejto téme, to, čo nemôžeme dovoliť urobiť, akokoľvek sú e, prejavy organizovaného zločinu závažné v členských štátoch, či už to je v Taliansku, v Spojenom kráľovstve alebo v Holandsku, nesmieme si dovoliť hľadať riešenia len pre čiastkové problémy jednotlivých krajín. A tento výbor je dobrý v tom, že e, hovorí o organizovanom zločine, ktorý nepozná národné hranice. Hovoríme o zločine, kde sa nerobde, nerobia rozdiely, pokiaľ ide o deti a obchod s nimi, alebo o závažnejšie zločiny, ktoré sa dotýkajú hospodárskej kriminality. Teda my musíme mať naozaj široký prístup. My musíme jasne vyjadriť, že nás nevyrušia niektoré špecifické príklady, nech sú akokoľvek dôležité. Musíme sa sústrediť na všeobecný prístup. Takže ak budeme tvoriť nové inštitúcie, tak tieto inštitúcie musia mať široký prístup a musí byť jasné, že majú podporu a že využívajú súčasné rámcové rozhodnutia a ďalšie nástroje. Prvá, ako vytvoríme ďalšie. Myslím si, že toto je prístup a stanovisko, ktoré majú aj moji ďalší kolegovia. E, teraz pani Alfano na záver diskusie. E, ďakujem, pán predseda Chcela by som reagovať na všetky poznámky, ktoré zazneli. Začnem tým, čo povedal pán kolega Jakolino. Citoval pozmeňovací e, návrh, pokiaľ ide o verejné e, e, obstarávanie. Ja myslím, že tam neustúpime, zlepšíme ten text a určite nájdeme lepší kompromis. Ale jednu vec. Ešte chcem povedať to, čo je v pozmeňovacom návrhu nie je v rozpore s smernicou e, z roku 2010. Ja som sa na to ešte raz pozrela. Tam ide o osoby, ktoré boli odsúdené a ktoré sú tým vylúčení z možnosti účasti na verejnom starávaní. Táto smernica sa ale členskými štátmi málo používala, každý to vykladal inak. A bola tak trochu aj odsúvaná bokom možno 5-10 e, rokov zistíme, že tie sluby obsahnuté v tejto smernici nič nepriniesli. V roku 2004 išlo o jednu vec, o ktorej som hovorila a teraz ide o styčné body nového na nariadenia a tým, čo sa schválilo v roku 2004. Takže chceme touto novou smernicou zvýšiť tlak a tie zmeny, ktoré sú navrhnuté v tomto pozmeňovacom návrhu, tie boli potvrdené aj štúdiou Kokoby, pokiaľ ide o verejné obstarávanie. Myslím si, že sme tu na správnej ceste a s kolegom Jakolinom Budeme na tom pracovať ďalej a iste dosiahneme výsledky. Pokiaľ ide o 41b podmienky väzby, myslím si, že táto ďalšia práca, o ktorej hovorí pán Kirkop, skutočne sa musí dotýkať organizovaného zločinu vo všetkých členských štátoch. Pozmeňovací návrh 133 je najmä dôležitý, pretože sa tam hovorí o mafii a ďalších medzinárodných organizáciách. Kolegovi Albrechtovi chcem povedať, že som v týchto rokoch naozaj často navštevovala talianské väznice a Pozerala som sa na... E, Všimala som si tie tzv. tvrdé e, podmienky väzby a, a výkonu trestu, ale to nie je tvrdé, to nie sú tvrdé podmienky, to nie je mučenie. Áno, iste sú väznice, ktoré sú preplnené. Máme asi 70 tisíc väzňov tam, kde má byť len 40 tisíc, pokiaľ ide o priestory. Ale tie tzv. tvrdé podmienky, mm, áno, to by tam vždycky je klimatizácia v jednotlivých celách, je tam televízny príjimač, dostávajú noviny to, čo je na tom tvrdé, je to, že sú obmedzené kontakty s inými väzňami. A tiež sa tým teda znemožňuje ďalší kontakt s členmi organizovaných skupín. Ja si ale robím väčšie starosti o tých väzňov, ktorí sú v obyčajných väzniciach, najmä pokiaľ ide o mladistvých, ktorí boli odsúdení za ťažšie alebo ľahšie zločiny a oni často nevedia, prečo sú trestaní, pretože nedostanú preklady alebo nerozumejú rozhodnutiam. A toto sú tvrdé podmienky tie tzv. tvrdé podmienky sú tie lepšie, pretože e, samotka je často, často oveľa pohodlnejšia. Ja som už hovorila o tom, že e, sú tam aj klimatizácie, to, toto nemajú ani všetky kancelárie v Taliansku, takže Predstavte si súd v Palerme, tam ani sudca nemá klimatizovanú kanceláriu. Pokiaľ ide o ochranu obetí, pán Kročetto o tom hovoril, ide o ochranu svetkov. E, s touto správou sa chceme sústrediť na ochranu obeti, na práva obeti a ich rodinných príslušníkov. To sme obzvlášť e, chceli zohľadniť. Pričom e, samozrejme ide aj o ochranu e, svetkov, ale nie len svetkov, ktorí sú privolaní na pojednávania pre tých e, neexistujú zvláštne ochranné opatrenia, ale touto správou e, som e, chcela urobiť niekoľko ďalších krokov týmto smerom. Som rada, že zelení to dnes vnímajú trošičku inak a že to je istá otvorenosť, aj keď je to dosť opatrné, ale chcem e, vás uistiť, že našim zámerom nie je, vôbec nie je vytvárať nejaké nové inštitúcie. Áno, počuli sme, že už máme príliš veľa inštitúcií, ktoré sa zaoberajú rozličnými aspektmi systému, ale Máme tu oddelenia Eurojustu a Europolu, ktoré majú ten nedostatok, že málo spolupracujú, prichádzajú ku nám a to, čo sa od nich dozvedáme, tak e, to vyznieva tak, že každý pracuje len za seba a že nespolupracujú. a aj v apríli sa to ešte potvrdilo zo strany jedného predstaviteľa eh, eh, Europolu. Ak by sa nám podarilo vytvoriť novú inštitúciu, eh, ak na to vznikne potreba, tak potom, a tu vás chcem upokojiť, musí to byť vlastne inštitúcia, ktorá má úlohu sprostredkovateľa. Samozrejme, všetky európske inštitúcie ju musia podporiť, ale musí tu byť záruka, že že sa tým oslabí podpora pre organizovaný zločin a zlepší sa jeho potieranie. Ja som sa pokúsila to všetko zohľadniť a tiež všetky pozmeňovacie návrhy. Albert hovoril o 19C, tam musíme mať tvrdší prístup, ale tu sme nechceli nejak predbiehať e, udalosti a dotýkať sa správy, ktorú ešte očakávame. A potom to prirovnanie, s tým nesúhlasím. Terorizmus a organizovaný zločin nemožno, nemožno položiť na jednu úroveň a postupovať s tým proti ním rovnako. Teda tie, tie spojivá medzi týmito dvomi typmi zločinu nie sú prítomné všade a áno, je tu nebezpečenstvo, že môže dôjsť ku synergii týchto dvoch e, typov a to si neprajeme, na to sa samozrejme musíme pozrieť, ale preto sme zohľadnili aj to, čo e, navrhoval Europol. Dúfam, že som týmto všetky otázky zodpovedala a všetkým sa ešte raz chcem poďakovať tieňovým spravodajcom a všetkým ďalším, ktorí spolupracovali aj sekretariátu a dúfam, že tento text bude dobrým príspevkom v boji proti organizovanému zločinu. Myslím, že tým som povedal všetko. Ďakujem. Dobre, takže chcel som práve uzavrieť e, diskusiu. Musíme totiž e, prihľadať aj na čas, lebo máme pomerne nabitý program, ale e, vaša pripomienka o klimatizácii pre toto ja, som, ja si myslím, že toto vyžaduje odpoveď. Že? No, ja by som len chcel veľmi stručne reagovať na to, čo bolo povedané. To, čo hovorila e, Sonia o, tej e, prísnej, e, o tých prísnych podmienkach v, vo väzeniach, teda karčele, dúro, to neznamená len prerušenie akýchkoľvek kontaktov väzňov s vonkajším svetom. Ide o to, že tieto osoby sú skutočne um, zločinci najtvrdšieho rangu a nie je rozumné ich dávať do bežného väzenia medzi ostatných. A takýto systém platí v Grécku a v Španielsku, kde je v, vo väzeniach, teda v Taliansku povedzme 70 tisíc e, väzňov a tretina je z tretich krajín. A ja by som chcel, aby si to každý uvedomil. 10. E, a 11. decembra 2009 som predložil pozmeňovací návrh, e, teda vtedy sa hovorilo o e, finančných prostriedkoch pre členské štáty, e, ktoré majú príliš veľa väzňov vo väzniciach, kde prekračujú kapacitu a Um, ide tam práve o to, že veľa týchto väzňov je z tretich krajín, sú to teda vlastne cudzinci a súvisí to aj s tou, s tou resocializáciou, o ktorej sa hovorilo. Ja som hovoril napríklad s riaditeľom uh, jednej väznice a on mi povedal, že eh, od roku 2014 bude možné s touto kapacitou niečo robiť. No, eh, ďakujem veľmi pekne, eh, hovorí rečnička. Ja by som chcela povedať, že hm, túto vec nechcem nejak rozpitvávať, ale preplnené väznice určite nie sú špecifikom Talianska. Každý má tento problém, nepochybujem o tom aj na základe pripomienok ostatných ehm, ten problém existuje. Takže ja uvítam, ak mi budete zasielať e-mailom vaše pripomienky, aby sme mohli ďalej pracovať. Dobre, ďakujem veľmi pekne, pokračuje predseda. Ja teraz e, skúsim túto diskusiu uzavrieť, aby sme mohli prejsť na nasledujúci bod. Bod 13 e, ide o uvádzanie prekurzorov výbušnín na trh a ich používanie. Ja vás poprosím, aby ste sa uti- utišili. V tejto téme je spravodajcom pán Jan Mulder a e, tu budeme rokovať o návrhu správy o uvádzaní prekurzor- prekurzorov výbušní na trh a ich používaní, takže ide nám v podstate o to, aby sme znížili prístup verejnosti k chemickým látkam, ktoré predstavujú veľké riziko a je možné ich ľahko využiť na vytváranie doma vyrobených výbušnín. No a teraz by sme si vypočuli predstavenie tejto, tohto návrhu správy pánom Mulderom. Potom budeme mať čas na diskusiu, takže ako prvý pán Mulder. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja si myslím, že návrh komisie, na základe ktorého táto správa vzniká, je veľmi dobrý a takisto si myslím, že je uh, dobrou vecou toto riešiť e, v nariadení a nie v smernici, aby sme e, vo všetkých krajinách mali túto situáciu upravenú rovnako. Ide o to, aby sme tento návrh e, podporili implementačnými opatreniami, pretože chceme znížiť možnosť a pravdepodobnosť e, teroristických útokov v Európe pomocou bežne dostupných chemických látok. Takže ja tento návrh vítam. Je tam zoznam e, látok, ktorý teda komisia zostavila a myslím si, že ten zoznam je pomerne vyčerpávajúci. Ja E, som čakal asi 3 až 4 mesiace na reakciu e, odvetvia, teda podnikov a expertov, e, ktorí by mohli navrhnúť ďalšie látky, ale musím povedať, že odborníci vyjadrili súhlas s tým existujúcim zoznamom komisie, takže vychádzam z toho, že ten zoznam je dostatočne, dostatočne rozsiahly, nie je potrebné zavádzať tam nové látky. No a ja by som chcel povedať, že som predložil návrh, aby sme um, sa dohodli na delegovaných aktoch, čomu došlo na konferencii predsedov v marci a následne sme sa dohodli na tom, že komisia bude zohrávať ústrednú úlohu. Bude mať pomerne veľkú moc pri menení tohto zoznamu a parlament s radou až potom budú, eh, teda budú môcť, eh, alebo budú zasahovať do tejto veci, až keď budú mať pocit, že je to skutočne nevyhnutné. No a ja predkladám niekoľko pozmeňovacích návrhov. Ide o rozšírenie správy. Eh, mňa totiž, ja som, ja som totiž dostal niekoľko eh, pripomienok. Jedna osoba eh, sa pýtala, ako definovať podozrivé správanie. Takže no, získal som nejaké nejaké návrhy, ale nemám zatiaľ lepšiu definíciu podozrivého správania, než tam teraz je tak, že ak niekto má nejaký lepší návrh, tak ho rád e, e, zapracujem. Je to skutočne dôležitá vec tejto správy. No a pokiaľ ide o samotný text, e, budem predkladať viacero pozmeňovacích návrhov týkajúcich sa ochrany súkromia osôb. Takže ten text, ktorý máme na stole, ten sa bude ďalej rozvíjať E, chceme tiež e, zareagovať na zabezpečenie údajov. Tam navrhnem dvojročnú lehotu. Takže, pán predseda, veľmi stručne, e, toto sú moje pripomienky k návrhu správy, teda k návrhu, ktorý reaguje na návrh komisia. Ja by som chcel ešte raz povedať, že ten návrh komisie je veľmi vítaný, prichádza v správnom čase a je podľa mňa dobrý. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. E, vidím, že je tu zastúpená komisia je tu pán Dick Hymans, je tu aj predsedníctvo, v tomto prípade polské. A vidím, že sa prihlasilo aj viacero poslancov. Ak chcete prehovoriť niekto za komisiu alebo za predsedníctvo, tak vám dám možnosť. Ak nie, tak dám slovo poslancom, poslankyňam. Pani Matiu, máte slovo vy. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcela poďakovať spravodajcovi za prácu, ktorú vykonal a ja mám niekoľko otázok, ktoré by som rada položila komisii. Konkrétne mám 4 body týkajúce sa tejto témy v prvom rade uplatňovania tohto nariadenia. Ja by som chcela vedieť, prečo bol rozsah pôsobnosti obmedzený len na bežnú verejnosť, general public, a nie na, na odborníkov alebo na odvetvie na firmy. Pretože ja nevidím dôvod, prečo by teroristi sa mali obmedzovať na, e, teda prečo by sa mali rekrutovať len z, bežnej, z bežných ľudí, prečo by e, teroristické činnosti nemohla vykonávať nejaká firma, ktorá pod e, zástierkou profesionálnych činností v tejto oblasti bude vyrábať nejaké vybušniny. Čiže ja si myslím, že by sme mali do rozsahu pôsobnosti zahrnúť tak všetky fyzické ako aj právnické osoby, pretože Zatiaľ to vyzerá z návrhu nariadenia, že právnické osoby sú vylúčené. Ako hovorím, <laughs> organizácia, každá organizácia v podstate aj za tejto situácie, ktorú reguluje toto nariadenie, sa môže dostať k týmto e, potenciálne nebezpečným e, chemickým látkam. Takže si myslím, že by sme tam mali e, zaradiť aj odvetvie, teda firmy a profesionálov. No a teraz k získavaniu. Návrh nariadenia hovorí, že tieto látky v prílohe 1 ak dôjde, ak je teda tá koncentrácia, ak presiahne určitú hraničnú hodnotu, tak e, osoba, ktorá zadovažuje túto látku, tak e, bude musieť mať licenciu, ktorá má platnosť 3 roky a vydávajú členský štát. Ja si myslím, že táto úprava nie je veľmi praktická. Keď sa pozriem na situáciu v mojej vlastnej krajine, tak e, len v roku 2009 asi 1 milión teda v roku 2009 sme mali asi milión súkromných e, bazénov. No a na, ja predpokladám, že situácia je veľmi podobná aj v ostatných podobných, e, <laughs> podobne veľkých krajinách. No a e, na čistenie týchto bazénov sa používa peroxid vodíka, ktorý žiaľ je zahrnutý v prílohe 1. Je to produkt, ktorý ktorý je ekologický a má niekoľko výhod oproti iným látkam, ale podľa mňa e, súkromné osoby, ktoré majú bazény, e, by boli e, ťažko postihnuté týmito lehotami, ktoré sú skutočne veľmi striktné, takže ja si myslím, že by sme mali zmierniť celoeurópsky systém kontroly obchodovania s, tým, s týmto produktom alebo s podobnými produktmi. Čiže áno, môžeme vyžadovať, ja neviem, doklad totožnosti, môžeme od bežných ľudí vyžadovať nejaký, nejaké potvrdenie toho, že chcú tento produkt využiť na to, na čo je určený, teda na čistenie bazénov, Mohli by sme eh, ja neviem, vytvoriť nejaký register, kde by sa zaznamenávali podozrivé transakcie. Ale ja si myslím, že ide skôr len o to, aby sme zabezpečili vystopovateľnosť eh, nakladania s týmito látkami, teda predaja eh, množstiev, komu sa to predalo a tak ďalej. Lebo iste tú látku možno zneužiť, ale ona sa využíva v takých množstvách na ten účel, čo som povedal, na čistenie bazénov, že obmedziť to celé by znamenalo príliš veľké bremeno pre ľudí. Po druhé, e, toto sú teda príliš e, prísne prahové hodnoty. No a e, ďalej v prílohe C sa hovorí o, pardon, 2C sa hovorí o podozrivých transakciách. Ale toto je vec, ktorú možno uplatniť na všetky látky. Jednoducho, ak budeme mať dva zoznamy, dva odlišné zoznamy, tak ono to nie je odôvodnené ani z vedeckého hľadiska, ani z praktického, pretože zoznam v prílohe 2 E, tento zoznam v prílohe 2 v podstate implikuje, že e, stvoje nejaké reálne odôvodnenie toho, prečo zaviesť menej obmedzení pre produkty v jednom zozname oproti e, produktom v inom zozname. Napríklad pri krádeži produktov, ktoré nie sú na zozname, musí predajca E, v podstate vytvoriť nejaký systém varovania alebo systém upozorňovania, pokiaľ je podozrenie na, neop- na neoprávnené používanie, ale látky, ktoré nie sú na zozname, e, tam to v podstate znamená, že by bolo na predajcovi, aby zhodnotil sám, či, e, je, či existuje nejaké podozrenie alebo nie. A takéto ustanovenie, ktoré kladie túto povinnosť na plecia, na plecia predajcu, tak e, toto pravdepodobne bude viesť k situácii, že nebude, jednoducho nebude vôľa týchto predajcov upozorňovať na, zoznam, na, na narábanie s látkami, ktoré nie sú na zoznam. Jednoducho e, treba štandardizovať e, konanie v Európe. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. Pán De Jong, máte slovo. Ja ďakujem, pán predseda. Chcel by som poďakovať aj pánovi Mulderovi za návrh správy a e, chcem mu poďakovať za riešenie otázky delegovaných aktov, e, tak ako je táto otázka teraz riešená. Ja by som chcel povedať tri veci. Prvá vec je ochrana údajov a súkromia osôb. My máme, eh, my máme v podstate stanovisko Európskeho orgánu pre dohľad nad ochranou osobných údajov, máme odporúčania v tejto oblasti a ja nevidím v tejto správe nič eh, z tohto stanoviska a z týchto odporúčaní, takže by som chcela plovať na to, aby sme venovali pozornosť tejto téme, pretože musí byť jasné, čo sa bude diať s údajmi, ktoré budeme v, eh, v zmysle tohto nariadenia zberať a využívať ehm, to je prvá vec. Druhá vec, keď si to tak čítam, tak ja som povedzme malý obchodník, hej, mám nejaký malý obchodík, kde e, sa snažím samozrejme zohľadňovať e, pravidlá, ktoré platia nielen pre veľké podniky, ale v tomto prípade sa vzťahujú aj na malé podniky. A teda ja ako tento malý predajca, malý obchodník musím v podstate riešiť, či moji klienti náhodou nerobia s tými, s tými, s tými, s tými, s tými látkami, čo ja im predávam, niečo podozrivé. A to sa dosť ťažko definuje, pretože, ha, <laughs> dobre, iste, ten obchodník to v podstate robí každý deň automaticky, Eh, ale ja by som tu chcel podporiť pani Matie. Eh, podľa mňa eh, realizovateľnosť takýchto činností a toho, aký, aký budú mať pridan, aké budú mať pridanú hodnotu tieto údaje, ktoré budú takto získané, nie som 100% presvedčený. Takže ja by som mm, napríklad chcel, aby sa k tomuto vyjadrili nie len mali a stredne veľkí podnikatelia zastúpení nejakými asociáciami, ale aj napríklad spotrebiteľské asociácie, lebo uh, ak e, Takto, pozrite sa, ľudia veľmi často využívajú produkty a veci na iné účely, e, než e, na ktoré boli zamýšľané výrobcom, hej, to čistia sa prostriedky. Napríklad tam ťažko posúdite, či ten človek to používa na to, na čo mal, hej, a nemusí to byť vždy využitie, ktoré smeruje k nejakému terorizmu alebo k nejakej negatívnej činnosti, takže toto treba tiež preskúmať. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda komisia. Chcete sa vyjadriť? odpoviete teraz na to, čo bolo povedané? Dobre, takže komisia máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa len pokúsil e, poskytnúť predbežnú odpoveď na to, čo v diskusii zatiaľ odznelo. Prvá vec, ktorú spomenula pani Matiu, sa týkala rozsahu pôsobnosti nariadenia. Ona sa pýtala, prečo tí profesionálni užívateľia e, boli vylúčení z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Ja by som na toto odpovedal veľmi jednoducho a stručne. My sme dva roky rokovali s odborníkmi z členských štátov a odvetvia, ktorí e, v podstate, my sme rokovali um, o možnosti vytvorenia improvizovaných výbušných e, zariadení a Ehm, my sme zistili, že v podstate veľmi často to, to riziko je najväčšie nie pri podnikoch, ktoré nakupujú tieto látky, ale pri súkromných osobách, ktoré si nejakú látku kúpia niekde v obchode alebo e, nejakým maloobchodným spôsobom. Čiže tu e, bolo analyzované najväčšie riziko a e, preto v podstate um, bežné ustanovenia o podozrivých transakciách, tie sa samozrejme týkajú aj obchodovania medzi podnikmi, alebo teda veľkého obchodu a profesionálneho použitia, ale my sme chceli pokryť práve tú sivú oblasť, ktorá doteraz pokrytá nebola. My sme chceli, aby e, v podstate narábanie s chemikáliami bolo bezpečnejšie, než teraz, aj bolo podchytené. No a e, po tých širokých konzultáciách jediné, čo môžem povedať, že, je, že toto je najlepší spôsob, ako sme mali pocit, že by to bolo dobre riešiť. No a teraz k registrácii a osobným údajom tu, teda tej licencie, pardon. Tu je niekoľko pohľadov na vec. Ak požiadate o licenciu nejaké orgány, tak v podstate tie orgány môžu e, zvážiť, či máte nejaké, nejaký záznam v registri trestov, či ste známa osoba, nejaká sledovaná osoba alebo zaujímavá osoba pre tajné zložky, pre policajné zložky, alebo či je, existuje, existuje nejaké podozrenie na, existu, e, na základe existujúcich informácií, že by ste tú látku mohli využiť na nejaké nekalé ciele. E, napriek tomu v podstate každý bude mať možnosť si tie látky stále kúpiť a tá registrácia E, môže pomôcť len neskôr, hej, v podstate pri vyšetrovaní, ak sa niečo stane. Takže e, možnosť nákupu nebude obmedzená, len tu bude nejaká registrácia, budú sa zbierať údaje. Takže toľko k tejto veci. A tiež by sme nemali zabúdať na to, že e, Iste všetci vieme, že tieto látky sa používajú dennodenne, ale veľmi často sú k dispozícii alternatívne produkty, ktoré sa budú dať používať napríklad na čistenie bazénov je možné používať e, hydroxid vodíka, ale možno v nižšej koncentrácii. Čiže ak nechcete žiadať ako bežný občan o licenciu, tak si to môžete kúpiť v nižšej koncentrácii. No a e, ďalej e, by som chcel ešte upozorniť na to, že štáty, ktoré majú už takýto licenčný systém, tak zaznamenávajú naozaj pomerne malý záujem, asi stovky užívateľov, nie tisícky, takže to neznamená zrejme nejaký, nejakú veľkú záťaž pre ľudí. No a e, odôvodnenie existencie dvoch zoznamov v prílohách. Tu treba rozlišovať medzi e, tými chemikáliami, ktoré je pomerne kde je pomerne jednoduché stanoviť nejaký, nejakú pravú hodnotu v koncentráciách, aby to bolo možné kontrolovať a e, chemika, medzi chemikáliami, ktoré, kde sa to ťažko, ťažko kontroluje, napríklad acetón, kde sa obchodujú obrovské množstva ale takisto je tu e, spôsob predaja týchto látok, napríklad hexamín sa predáva v malých kockách, čiže tam ťažko hodnotiť tú koncentráciu a stanovať nejaké, e, nejaké hraničné hodnoty, ale samozrejme e, budú sa uplatňovať bežné opatrenia na prácu s nebezpečnými látkami pri všetkých e, týchto látkach. My radi s parlamentom budeme, spraco- e, budeme pracovať na lepšej definícii nebezpečného podozrivého správania, to je samozrejme veľmi platný, e, veľmi pregnantná pripomienka. E, teraz ochrana údajov. My sme samozrejme zvažovali odporúčania Európskeho úradu na ochranu dát, ale v prípade týchto látok sme e, nemali pocit, že to tam bude vhodné zapracovať z hľadiska subsidiarity. Existuje už smernica, Európska smernica o ochrane osobných údajov, ktorá sa samozrejme bude uplatňovať na všetky dáta, ktoré členské štáty budú takýmto spôsobom zbierať a uchovávať. Ale e, tu sme prihľadali aj na, na, na iné licenčné systémy, ktoré existujú v zmysle iných, iných nariadení. Takže Eh, ochrana osobných údajov je zabezpečená iným spôsobom, je zabezpečená plošne, takže si myslím, že nebolo potre- nie je potrebné riešiť tú osobitne. pán De Jong hovoril o malých a stredne veľkých podnikoch. Isté, eh, tým by eh, ubližilo viac, keby tam bol systém registrácie na miesto licencovania, ale iste veľmi radi poskytneme usmernenia, alebo teda budeme komunikovať s odvetvím, aby sme zabezpečili ten cieľ, teda, že podozrivé transakcie budú zaznamenávané. Ale ak si e, v podstate, keď e, si ľudia kupovali, povedzme, peroxid vodíka, alebo teda tie osoby, keď si kupovali e, peroxid vodíka a potom to použili na tie výbuchy v Londýne, tak si myslím, že sa to zachytiť už v tom obchode, kde to kupovali, pretože to bolo jednoducho podozrivé. Ďakujem veľmi pekne, pán Mulder, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým za pripomienky. Zohľadním ich. Myslím si, že pani Matie, teda komisia e, viac menej zodpovedala vaše otázky, aj keď teda môžeme potom naďalej spolu diskutovať, pokiaľ ide o pána Junga. Ja už som v úvode spomenul, že na základe e, rady úradu, Európskeho úradu pre ochranu údajov e, tam zapracujem ďalšie Eh, um, pozmenenia. A pokiaľ ide o tie podozrivé správanie sa o zapojenie stredných a malých podnikov, tak budem sa snažiť tiež upresniť, zlepšiť definíciu. A samozrejme ide o ochranu eh, týchto ľudí, týchto podnikov a preto som teda to takto urobil. Dúfam, že budeme mať dobrú spoluprácu, dúfam, že budeme napredovať rýchlo s týmto podľa mňa veľmi dobrým návrhom. Ďakujem. Thank you. Now, having heard the discussion, it's fair to... Dobre, takže vypočuli sme si túto diskusiu a preto by bolo dobre stanoviť termín na predkladanie návrhov. 15. júla, piatok, od 12.00. Čiže samozrejme 15. 15. Eh, júla tohto roku, teraz tento, eh, tento piatok o 12.00. Môžeme teda ísť ďalej k ďalšiemu bodu, bod 14, zjednotený postup vybavovania žiadosti o povolenie na pobyt a prácu. O tejto citlivej téme diskutujeme už dosť dlhý čas. Prešli sme celým procesom a teraz nastal čas, aby sme si vypočuli informácie o stave situácie zo strany spravodajkyne našej kolegyne Veronik Mati. Vzhľadom na to, že počas posledného trialógu 22. júna sa dosiahla dohoda o tejto téme, pokiaľ ide o predčasnú dohodu z druhého čítania, tzv. predčasnú dohodu. Nuž, teda, ako som povedal, sme tu na to, aby sme si vypočuli informácie od e, spravodajkyne pani Matie a potom si môžeme vypočuť tiež názory e, ďalších dvoch účastníkov trialógu, či komisie a rady. Ale teraz už dovzdávam slovo pani Matie. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, som veľmi rada, že vás môžem poinformovať o tejto téme, pretože o nej hovoríme už veľmi dlho a posledný trialog 22. júna sme dosiahli dohodu s radou aj so všetkými politickými skupinami. Som veľmi rada, že to môžem oznámiť. Mali sme veľmi dlhé, náročné rokovanie, ale dosiahli sme teraz text akceptovateľný pre všetkých. Chcem sa poďakovať všetkým, vďaka ktorým sa nám podarilo túto dohodu dosiahnuť. Pretlačili sme oveľa viac, než sme na začiatku očakávali a ešte stále musíme vyrokovať 5 veci a máme 4 mesiace po, na e, túto tému, na, tento, na túto jednotnú žiadosť a máme 4 ustanovenia na to, aby sme zabezpečili, že budeme mať všetky informácie o tom, či teda tá osoba môže pracovať alebo nie. Máme tu podrobný zoznam a potom členov, členské štáty nemôžu žiadať ďalšie informácie. Sme ručili sme to, že aj nezamestnaní ľudia môžu uh, mať prístup k úradom práce, k rôznym kurzom, kvalifikačným kurzom a táto dohoda bola teraz potvrdená. Teraz hovoríme už iba o korelačných tabuľkách. Rada o tomto hovorí v úvodnom ustanovení, kde sa hovorí o tom, že je to interinstitucionálna dohoda a musíme zabezpečiť dosiahnutie horizontálnej dohody. Som si istá, že ju dosiahneme. Som rada, že náš predseda zaslal list predsedovi Koreperu, eh, ktorý znel, že teda budeme akceptovať túto dohodu, iba ak bude predvyjednaná dohoda o korelačných tabuľkách. Ďakujem pekne a teraz pani Agnieszka Skiva, respektíve teda ďalší zástupca polského predsedníctva. Ďakujem pekne, dámy a páni, ďakujem pekne, pán predseda. Volám e, sa Tomáš Citrinovič. pán predseda, pani Matie, vážení členovia parlamentu, členovia rady. My vítame dosiahnuté výsledky. Dúfame, že tento proces, tento dokument budeme môcť uzavrieť čo najskôr. Ak tento list, ktorý ste spomenuli, príde na radu tento týždeň, tak sa 20. júla môžeme na Koreperi eh, tomu listu venovať Ďakujem pekne. Vďaka za stručnosť. A teraz komisia, chceli by ste sa vyjadriť? Áno, nech sa páči. Ľutujem bohužiaľ kolegovia tu ešte nie sú, pretože máme trošku časový predstih, možno prídu nejaké 2-3 minútky. Áno, máte pravdu, bolo to naplánované na pol, teda na pol jedenástu, a vyzerá to tak, že budeme musieť mať malú prestávku. Predtým, než si budeme môcť vypočuť riaditeľa Eurojust, Eurojustu, ktorý je našim špeciálnym hostom, ktorý tu má prísť vlastne až o 11. Máme teraz... Takže vyzerá to tak, že teda už je na ceste. A myslíte si, že kolegovia z komisie prídu mm, skoro? Ja dúfam, nemohli sme sa s nimi skontaktovať, to znamená, že sú asi na ceste. Ja nevidím tu ďalších členov, ktorí by sa hlásili o slovo, ktorí by sa chceli vyjadriť. Ak teda je takýto stav, tak by som chcel povedať, že pokiaľ ide o tento bod, ako už bolo povedané, ja ako predseda výboru LIBE zašlem list predsedovi Koreperu k bodu 18 e, spoločná deklarácia e, ustanovení e, spolurozhodovacieho procesu, toho, čo sa dosiahlo počas trialógu. Nuž, ale teraz si myslím, že dáme takú krátku prestávku, aby sme potom mohli prejsť ďalšiemu bodu, keďže riaditeľ Eurojustu by mal prísť o chvíľku, náš špeciálny host. A vypočujeme si od neho správy, respektíve informácie o výročnej správe Eurojustu za rok 2010 Takže takých 15 minút? Myslíte, že o 15 minút by už mohol prísť? Dobre. Takže 15 minútová prestávka. I don't think that I, I don't think that we need to say something because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 Dear colleagues, dear colleagues, we are still for once ahead of time. Vážení kolegovia, aspoň raz máme časový predstih, asi 15 minút, ale už tu medzi nami máme predsedu Eurojustu, pána Aleda Williamsa, ktorého chceme srdečne privítať. Sme tu na to, aby sme si vypočuli prezentáciu výročnej správy Eurojustu za rok 2010. Samozrejme, nie je to poprvýkrát, čo sa môžeme tešiť z prítomnosti pána Williamsa. An expression Uh, eh, je to tiež dôkaz našej spolupráce s Eurojustom, eh, s týmto váženým eh, orgánom, ktorý sa týka občianskej slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. Eurojust je jeden z najdôležitejších prvkov budúceho e, rozvoja oblasti bezpečnosti, slobody, a e, od svojho vzniku Eurojust, ktorý E, zabezpečuje spoluprácu medzi súdnymi e, orgánmi, respektíve orgánmi e, tre, činnými v trestnom konaní medzi jednotlivými členskými štátmi, dokázalo podstatneno svojej existencie. Takže vypočujeme si prezentáciu výročnej správy Eurojustu za rok 2010 a budeme mať potom aj priestor na diskusiu. Takže pán Williams, odozdám vám slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, za tieto láskavé slova a rád by som okamžite tiež povedal, že <clears throat> je to pre mňa česť, že môžem v mene Eurojustu prezentovať našu výročnú správu za rok 2010 vášmu výboru. Je nesmierne dôležité pre Eurojust e, táto spolupráca, pretože sme si vedomí úlohy Európskeho parlamentu a tiež úloh národných parlamentov, ktoré boli posilnené Lisabonskou zmluvou. Teda máte túto úlohu hodnotiť našu činnosť a preto my vnímame našu výročnú správu tiež ako užitočný nástroj pre Európsky parlament vo svojej, v jeho úlohe hodnotenia našej činnosti. A ako už pán predseda naznačil, v, v rámci utužovania vzťahov medzi Európskym parlamentom a Eurojustom a tiež Eurojustom a národnými parlamentami Naša inštitúcia vždy bola veľmi vďačná a ochotná akceptovať pozvánky z vášho výboru a tiež môžem povedať, že v priebehu roku 2010 zástupcovia výboru LIBE sa tiež zúčastňovali našich stretnutí v Hágu napríklad pokiaľ šlo o predsednícku trojku, respektíve konzultačné fóra e, generálneho e, prokurátora v Európskej únii. A môžem teda ešte raz zopakovať, že je to pre mňa česť predstaviť našu výračnú správu. Samozrejme, nie je to úplne vyčerpávajúci, kompletný hodnotiací nástroj, ale môže byť e, veľmi dobrým pomocníkom pri hodnotení našej činnosti a e, s dovolením pána predsedu by som navrhol, aby sme sa pozreli na hlavné tri témy, ktoré si myslím, že vyvstávajú z tejto výročnej správy za rok 2010. Prvá téma sa týka hrozby pochádzajúcej z nadnárodného zločinu. Druhá sa týka trošku technickejšej témy, pretože zdôrazňuje presun zo vzájomnej, od vzájomnej legálnej pomoci ku vzájomnému uznávaniu ako e, predpoklad e, súdnej spolupráce v EÚ. A tá tretia téma vyvstávajúca z výročnej správy Eurojustu e, to sú isté návrhy alebo odporúčania na to, ako napredovať, ako zlepšiť oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Takže dovolte mi, aby som sa najprv zaoberal hrozbou, ktorú predstavuje nadnárodný cezhraničný zločin eh, v rámci teda našej správy za rok 2010. A začal by som tým, čo možno je zrejme evidentné, ale čo treba zdôrazniť. A to konkrétne hrozba, ktorú predstavuje cezhraničný zločin v EÚ, a táto hrozba bohužiaľ neustala, respektíve sa nezmenšila. Bohužiaľ sme svetkami narastajúcich, narastajúceho objemu prípadov za rok 2010, viac ako 1400 prípadov, ktoré sa k nám dostávajú buď cez našich partnerov na úrovni EÚ EU, ako Europol alebo OLAF, ale tiež prostredníctvom členských štátov. Samozrejme, môže e, to Ehm, tento nárast môže byť odôvodnený nielen nárastom celkového eh, cezhraničného zločinu, ale aj možno aj kvôli tomu, že za 10 rokov svojej existencie Eurojazz je lepšie známy, lepšie ho teda poznajú eh, tie príslušné orgány na európskej úrovni, ako aj na národnej úrovni. Ale myslím si, že vzhľadom na tento e, plynulý postupný nárast žiadostí o pomoc Eurojustu, len pre vašu informáciu, v roku 2002, keď sme sa vytvorili, tak sme mali asi 200 prípadov, ktoré nám boli postúpené. Ako som už povedal, minulý rok to bolo asi 1400 prípadov, čiže sedemnásobný nárast, e, veľmi, veľmi významný nárast. Ale rovnako dôležité, za rovnako dôležité považujem to, že teda mm, nielen tá hrozba neustála, ale aj sa zvýšilo, zvýšil počet stretnutí, ktoré máme viac ako 140 stretnutí na úrovni Eurojustu. A to sú stretnutia, ktoré by sme mali naozaj zdôrazniť, e, dať do popredia, pretože predstavujú skutočnú pridanú hodnotu pre európskych občanov, ktorí chránia pred cezhraničným zločinom. E, cieľom týchto, cieľ týchto stretnutí je naozaj e, jednoduchý, ale tiež sú veľmi efektívne. Snažíme sa len uh, poskytnúť spoločné fórum, a hovorím teda len, ale samozrejme nie je to jednoduchá úloha, spoločné fórum pre uh, prokurátorov, sudcov, pre teda orgány činné v trestnom konaní, ktorí sa stretávajú s odborníkmi v Eurojuste, ktorí sedia teda okolo okrúhleho stola, ktorí môžu hovoriť svojimi, svojim vlastným jazykom, pretože máme tiež svojich vlastných tlmočníkov, vysokú kvalitu tlmočenia a technického zabezpečenia e, na to, aby si mohli vymieňať skúsenosti, taktiky, stratégie, pokiaľ ide o um, operácie um, na teda boj proti organizovanému zločinu. Len jeden príklad z našej výročnej správy. Boy. Je to operácia, ktorá sa volá Lost Boy, stratený chlapec. Je to dobrý príklad pre našu prácu, pretože poskytuje príklady všetkých aspektov, ktoré sú úlohami Eurojustu. Je to koordinácia, spolupráca a podpora vyšetrovania a trestného stíhania pri cezhraničnom zločine. Tento prípad e, sa dotýkal E, sexuálneho zneužívania detí e, prostredníctvom internetu. Začalo to v krajine mimo EÚ, v Norsku, kde uväznili osobu na základe podozrení e, neužívania detí v Osle. A vybral som tento príklad aby som zahrnul e, Norsko, pretože Eurojust e, pri 27 členských e, štátoch má aj zástupcov tretích krajín, vrátane Norska, Chorvátska a Spojených štátov amerických. V tomto prípade uväznili podozrivého v Osle Eh, bolo to na základe sťažnosti na jeho správania. Potom eh, vykonali eh, prehliadku jeho bytu a v počítači snímky, obrázky e, zneužívania detí a množstvo kontaktov a záznamov, četov, ktoré táto osoba vykonala cestou internetu s e, osobami, v, na celom území EÚ. Myslím, že sa to týkalo ďalších 7 členských štátov a tiež s osobami mimo EÚ až po Spojené štáty, Afganistan, Brazíliu. A to E, že e, sa to týkalo vlastne e, takmer celej, celej zemegule. To sa vlastne dostal táto správa do Osla, do kontakt, kontaktnej osoby a ten sa dal do spojenia so zástupcami Eurojustu a s tými, ktorých krajín si to týkalo Um, prostredníctvom uh, komunikácie cez internet. A to, čo sa stalo, je, že tento, tento, títo zneužívateľia detí uh, si vymieniali typy, ako čo najlepšie zneužívať a využívať deti a, a ako konať uh, v jednotlivých členských štátoch, ktoré sú najbezpečnejšie pre uh, E, takéto zneužívanie detí. Takže e, Eurojust e, sa zapojil do tohto prípadu, zorganizovalo sa koordinačné zasadnutie, kde boli zástupcovia všetkých dotknutých členských štátov a aj zástupcovia so štátov mimo EÚ. A veľmi skôr sa ukázalo, že je potrebné prijať rozhodnutia, e, ktoré môže urobiť práve Eurojust. Išlo to, čo to, ktorý členský štát by mal v tomto prípade sa ujať e, e, konania. A myslím, že môžem povedať, že sme expertmi na riešenie konfliktov jurisdikcie, teda ktorý členský štát má konať v ktorom prípade a tu došlo k zvláštnej komplikácii v tomto prípade, pretože sa to týkalo osoby, e, ktorá zneužívala deti, pricestovala e, z, zo štátu mimo EÚ do EÚ a potom e, dostala pracovné miesto v rámci inštitúcie EÚ. A samozrejme bola to osoba, ktorá nemala žiadne záznamy trestné. A aby sa to ešte viac komplikovalo, tento, táto osoba získala pozíciu, bolo to v Spojenom kráľovstve, v charitatívnej organizácii, ktorá sa volá Save the Children, e, pomôžte deťom, alebo zachránte deti. Bola to organizácia, ktorá mala deťom pomáhať, ale ukázalo sa, že on vlastne zneužíval deti. Za týchto okolností samozrejme bola istá zdržanlivosť na strane orgánov členských štátov uvoľniť zdroje na e, sledovanie tejto osoby, pretože to bola osoba, ktorá E, nemala žiaden záznam e, v trestnej činnosti e, v rámci EÚ, ale v tomto prípade Eurojust dokázal presvedčiť dotknutý členský štát, aby začal vyšetrovanie. A myslím si, že toto je dobrý náznak všeobecnej podpory, ktorú môžeme poskytnúť orgánom členských štátov po dlhom vyšetrovaní a riešení ťažkostí, eh, napríklad ako by mal byť formulovaný eurozatýkač a či čo sa má diať v ktorom členskom štáte, eh, či sa majú pozastaviť konania, ktoré začali v iných štátoch. Eh, takže výsledok priniesol to, že minimálne, myslím si, asi 70 detí bolo zachránených eh, pred eh, touto koordinálnou činnosťou a značný počet osôb bol zadržaných vrátane tej osoby, ktorá pracovala pre Save the Children v, v Londýne. Uh, um, chcem tiež povedať, že táto osoba mala administratívnu funkciu a nepracovala v teréne s deťmi, takže nebol tam, nebol tam priame riziko kontaktu s e, deťmi, pokiaľ ide o zamestnanie tejto osoby. Následne táto osoba bola uväznená na viac rokov e, v dôsledku jeho konania Išlo o zneužívanie veľmi, veľmi malých detí. Niektoré dokonca mali iba jeden rok alebo menej. Toto je príklad práce, ktorú Eurojust vykonáva a informácie o tom sú v našej výročnej správe. Ale ešte sa stručne dotknem eh, témy cezraničnej kriminality ako to hovorí naša výročná správa, ehm, ehm, dostávajú sa ku nám prípady, ktoré sú zvlášť obťažné, ktoré nemajú jednoduché riešenia. A e, dotýka sa to napríklad e, prípadov podvodného konania, prania špinavých peňazí a tam dochádza k najväčšej koordinácii. Potom sú to prípady pašovania drog, zo 140 koordinačných e, stretnutí 54 sa týkalo e, prania špinových peňazí a asi 40 sa týkalo e, pašovania drog. Jedna veľmi významná štatistika o výročnej správe je je informácia, že spomedzi týchto koordinačných zasadnutí asi 90 sa týkalo zločinov, ktoré označujeme ako obzvlášť e, závažné hrozby e, voči občanom EÚ. E, Hovoríme o nich ako o prioritných trestných činoch. Takže väčšina našich koordinačných zasadnutí sa konala týchto prioritných e, zločinov išlo o obchod s ľuďmi, e, rôzne podvody, e, počítačová kriminalita, ale zločiny proti spoločnosti zo strany organizovaných skupín. Takže možno povedať, že hrozba proti občanom EÚ zo strany cezhraničnej organizovanej kriminality neklesá, ale stúpa e, podľa informácií Eurojustu. A ďalší aspekt výročnej správy sa týka toho, čo by sme mohli označiť ako revolučnú zmenu v prístupe trestnej spolupráce medzi, alebo justičnej spolupráce medzi orgánmi EÚ Ide o vzájomné uznávanie. Povedal som, že je to revolučné, lebo si uvedomujem, že e, to vzájomné uznávanie je koncept, ktorý e, je tu s nami už asi 10-15 rokov a E, objavilo sa to aj v článku 82 Lisabonskej zmluvy a tam je to vlastne zakotvené, tým e, začína toto zájomné uznávanie oblasti trestného stíhania fungovať. Je to čosi veľmi dôležité pre vytvorenie priestoru bezpečnosti a slobody a spravodlivosti teda máme tu systém e, vyžiadania, teda suverénny orgán požiada iný suverénny orgán o pomoc, potom to prejde ku e, rozhodnutiam v trestnom konaní, ktoré sa vzájomne uznávajú a potom to, čo je veľmi dôležité, ide o efektivitu priestoru bezpečnosti, slobody a spravodlivosti. E, prechádza sa od centralizovaného systému k decentralizovanému. Takže už by v budúcnosti e, nemalo dochádzať k problémom e, v justičnej spolupráci, napríklad získanie povolení na domové prehliadky alebo E, vyšetrenia bankových účtov. Tieto povolenia sa cestou decentralizovaného systému e, môžu e, získať teda tie požiadavky sa môžu posielať priamo do z členského štátu do členského štátu Výročná správa zdôrazňuje prácu, ktorú Eurojust vykonal a to je možno to, ten najúspešnejší nástroj vzájomného uznávania, a to je Európsky zatýkač. Bolo vydaných asi 14 tisíc európskych zatýkačov v EÚ v roku 2009 nemám, nemám tu číslo za rok 2010, ale myslím, že tam tiež došlo k nárastu e, z toho počtu 14 tisíc. Takže pokiaľ je Eurojust, zohrávame to úlohu, ktorú môžeme popísať ako užitočnú úlohu a dôležitú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby európsky zatýkač skutočne fungoval v praxi Dostali sme požiadavky, aby sme riešili ťažkosti e, s európskym zatýkačom asi v 280 prípadoch, to je asi 20 prípadov, ktoré v Eurojste riešime. A tie mali ťažkosti pri ich riešení. Ako jednoduchý príklad uvediem e, to, čo sa týka rámcového rozhodnutia o euro zatýkaču. Teda čo sa stane, keď jedna osoba je zatknutá v jednom členskom štáte a ukáže sa, že viaceré členské štáty chcú e, získať túto osobu, aby ju súdili, teda aby im bola vydaná. Teda je tu konflikt e, jurisdikcie. A príklad, ktorý uvádzame vo verečnej správe, hovorí o osobe, ktorá bola zatknutá v Belgicku, belgickými orgánmi a potom sa ukázalo, že túto osobu si vyžiadali e, alebo bola hľadaná nielen v Belgicku, ale aj v Nemecku a v Rakúsku, kde už boli vydané európske zatýkače táto osoba bola vo OSB a išlo o to, aby sa veľmi rýchle vyriešili tieto e, protichodné žiadosti rakúskej, rakúskej a nemeckých orgánov. A v tomto prípade si môžete predstaviť, aké ťažkosti by vznikli, keby neexistoval taký orgán, ako je Eurojust, ktorý vlastne dokázal tento problém vyriešiť v priebehu 72 hodín. Myslím, že tak to bolo. A bolo to vyriešené veľmi jednoduchým spôsobom. Belgické orgány sa skontaktovali s belgickým zástupcom v Eurojuste. Ona sa spojila s kolegami e, e, zástupcami Nemecka a Rakúska v Eurojuste. Oni mali informácie o tomto prípade, samozrejme komunikovali vždy so svojimi národnými orgánmi v členských štátoch a bolo veľmi jednoduché e, nájsť e, dobré riešenie e, tohto konfliktu jurisdikcií. Predstavte si situáciu, keby Eurojust neexistoval a aké ťažkosti by vznikli pre ľudí, ktorí by nemohli jednoducho komunikovať e, napríklad v spoločnom jazyku. Teda zásah e, Eurojustu e, znamenal, že v tomto prípade sa problémy s európskym zatýkačom veľmi rýchle vyriešili. Samozrejme, tu viacero príkladov ťažkostí s európskym zatýkačom, ktoré sme riešili, ale dotýkajú sa veci ako súdne, súdny proces v neprítomnosti, teda čo robiť v prípade, keď, táto, keď osoba v jednom členskom štáte bola usvedčená e, v neprítomnosti a nezúčastní sa súdne konania a utečie do iného členského štátu a e, ide o e, vydanie takejto osoby a záruky. E, Takže popri tom vzájomnom uznávaní je tu ešte ďalší dôležitý nástroj, o ktorom sa diskutuje a Eurovis tam zohral významnú úlohu a to sa tiež spomína v Európskej správe a to je e, Európske e, Európske vyšetrovacie nariadenie. E, e, my si myslíme, že toto môže spôsobiť revolúciu v eh, našom našich doterajších postupoch. Eh, členské štáty eh, tento návrh čoskoro dostanú. Bolo to v rámci rámcového rozhodnutia, ale dostane sa to čoskoro do Európskeho parlamentu. V podstate tu ide o to, aby sa združili všetky existujúce nástroje justičnej spolupráce v rámci EÚ a aby vznikol jeden konsolidovaný, kodifikovaný nástroj, ktorý e, vyrieši ťažkosti pre ľudí v praxi, ktoré tu teraz existujú, pretože existuje mnoho rôznych spôsobov, aby e, si vyžiadali spoluprácu s iným členským štátom. Teda obráti sa na Európsku justičnú sieť, alebo využije dohovor z roku 1959, alebo dohovor e, z roku 2000 pod ohľadom EÚ, ktorá vytvára protokol o týchto nástrojoch, alebo môže využiť e, šengenský dohovor. Všetky tieto možnosti vytvárajú praktické ťažkosti pre prokurátorov, sudcov a e, e, policajných úrodníkov, ktorí riešia cezhraničnú kriminalitu. Ja dúfam, že to budeme mať čoskoro na stole v Európskom parlamente. E, je to čosi, čo je veľmi dôležité a čo Eurojust pomohol prediskutovať a dúfame, že e, Líbe e, nás e, pozve, aby sme prispeli do ďalších diskusí o tomto nástroji. A teraz prejdem k poslednej téme, ktorú chcem zdôrazniť v našej výročnej správe, a to je spôsob, akým sa môže zlepšiť e, cezhraničná justičná spolupráca v budúcnosti? Myslím, že musím v mene Eurojustu pripustiť, že v minulosti sme sa viac sústreďovali na e, praktické otázky našich prípadov a menej sme hľadali poučenia z týchto prípadov. Ale teraz si to uvedomujeme a podľa toho aj dúfame, že sa nám podarí vytvoriť akýsi centrum expertízy, pokiaľ ide o justičnú spoluprácu. A v našej ročnej správe hovoríme o niektorých špecifických aspektoch, kde Eurojust označil niektoré problémy alebo našiel aj riešenia. Napríklad jeden, jedna vec, ktorá mi teraz napadá, Eurojust e, teda skonštatoval problém, ale potreboval e, na to legislatívne riešenia. Ide o e, zasahovanie do komunikácie členských štátov, teda napríklad odpočúvanie telefonických hovorov podozrivých osôb ale sú tu isté veci, ktoré sú ustanovené dohovorom z roku 2000, e, pokiaľ ide o vzájomnú pomoc. Napríklad, čo sa stane, keď e, osoba, ktorá pašuje drogy, prejde z Belgicka do Francúzska a využíva svoj mobilný telefón e, na konšpiratívnu činnosť, aby dodával drogy. Pravidlá v súčasnosti hovoria, že členský štát, ktorý má záujem, napríklad Belgicko v tomto prípade má Belgicko záujem o osobu, ktorá koná na území Francúzska a e, tento členský štát musí informovať príjmajúci členský štát, že bude vypočúvať telefonický hovor na území iného členského štátu to je v poriadku, ak e, členský štát si to uvedomuje. A ak e, cieľ tej operácie je v e, oblasti alebo teritoriu iného členského štátu, ale vzhľadom k tomu, čo nám ponúkajú súčasné, situ- súčasné technológie, tak veľmi často tie členské štáty, ktoré sa snažia riešiť toho obchodníka s drogami, tak pravdepodobne odpočúvajú a vedia, že tá osoba je na území iného členského štátu. Jednoducho prax v e, policajných a justičných krúhoch je, že e, konverzácie sa nahrávajú v podstate automaticky a následne sa ten zachytený materiál skúma a e, zvažuje sa, či bude použiteľný pri prípadnom vyšetrovaní alebo dokonca trestnom konaní. No a tu ide v podstate o otázku prípustnosti, e, prípustnosti dôkazov. Ak totiž e, belgickí vyšetrovateľia chcú využiť informácie získané z odposluchu e, osoby, ktorá sa nachádza na území iného členského štátu, tak môže byť vznesená námietka prípustnosti tohto, tohto dôkazu a automatické nahrávanie a následné rozhodovanie o použití tohto materiálu um, nie vždy uh, rieši túto záležitosť. Čiže treba uh, uvažovať nad tým, či je vhodné a priateľné pripustiť uh, dôkazy, ktoré boli získané v podstate porušením dohovoru. Takže toto sú otázky, ktoré Euro, Eurojust uh, vyhľadáva a rieši. A ja si myslím, že v tomto konkrétnom prípade ide o vec, ktorá pravdepodobne bude vyžadovať legislatívne riešenie na úrovni parlamentu, alebo teda minimálne parlamentnú debatu. Ale ak môžem hovoriť o budúcnosti, tak chcem spomenúť, alebo teda zhrnúť to, čo výročná správa hovorí v dvoch takých e, odsekoch. V prvom rade výmena informácií. A toto je záležitosť, ktorá je pre Eurojust kľúčová a ktorá bola aj zdôraznená niekoľkokrát v predchádzajúcich výročných správach. Principiálne ide pre nás o veľmi dôležitú záležitosť, pretože v zmysle článku 13 nového rozhodnutia o Eurojuste, ktoré e, sa musí uplatňovať vo všetkých členských štátoch únie od 4. júna tohto roku, teda je to veľmi nová vec, tak existuje povinnosť, e, podľa ktorej členské štáty musia poskytnúť Eurojustu v podstate údaje alebo podrobnosti o akejkoľvek závažnej cezhraničnej kriminalite, ktorá sa vyšetruje v členskom štáte e, kde ide minimálne o tri členské štáty. Takže E, povinnosť zasielania informácií Eurojustu je pre nás absolútne zásadná. Ak tie informácie nedostaneme, tak e, nebudeme schopní e, pomáhať členským štátom do takej miery, ako by sme chceli. No a um, ono, pokiaľ ide o túto výmenu informácií, tak Eurojust, ako sa hovorí aj v správe, sa snaží prispievať k ku konaniu Europolu, k aktivitám Europolu, teda v podstate my poskytujeme tu, ten justičný pohľad, alebo teda e, justičné e, vstupy do e, okta, teda, teda hodnotenia rizika organizovaného zločinu, ktoré vypracúva Europol. A ja si myslím, že tento aspekt je veľmi dôležitý a informácie sú jednoducho absolútne nevyhnutné na to, aby sme zvýšili ochranu pred cezhraničnou kriminalitou v Európskej únii. Druhý e, zásadný aspekt, ktorý vyplýva zo správy a je podnetom na zlepšovanie do budúcnosti, e, sa dá zhrnúť jedným slovom partnerstvo. Ja už som e, spomenul stručne partnerstvo s Európskym parlamentom. My sme poskytli podklady pre štúdie Európskeho parlamentu, myslím nedávno to bolo v kontexte správy, respektíve štúdie toho, ako organizovaná kriminalita v Európskej únii zneužíva prostriedky e, Európskej únie a jej daňových poplatníkov, ale okrem toho e, sme si veľmi dobre vedomi aj potreby toho, že je nevyhnutné rozvíjať e, partnerstva na úrovni Európskej únie. A tu treba osobitne zdôrazniť náš vzťah s Europolom. V súčasnosti totiž e, z týchto nejakých 140 e, koordinačných stretnutí, o ktorých som hovoril, e, Europol sa zúčastňuje asi na tretine, čo je pomerne veľa, ale zároveň to je číslo, ktoré sa dá zlepšiť a nás všetkých potešilo rozhodnutie Európskej únie v Hágu, že, že, budeme, že musíme spolupracovať čo najúžšie a e, domnievam sa, že odtedy sa vzťahy s Europolom zlepšili, ale ešte stále e, na nich treba pracovať. A keď na nich budeme takto pracovať, tak e, pokiaľ ide o Európsky parlament, tak Eurojust aj Europol priebehu nasledujúceho roka alebo, roka, alebo teda ďalšieho roka predložia svoje správy o tejto otázke. Minimálne za Eurojust predpokladáme, že budeme musieť zvažovať e, návrh, návrh, rôzne návrhy nariadení na budúci rok. A myslím, že je to aj vo výročnej správe. Teda na parlamentnej úrovni, na legislatívnej úrovni tieto návrhy e, musia byť e, skúmané spoločne. Ja to hovorím preto, lebo Existuje osobitný vzťah eh, medzi Eurojustom a Europolom a mm, mne sa zdá, že legislatíva tento vzťah nepodporuje na eh, tej operatívnej úrovni. My teda spolupracujeme, ale sme v rozhodnutí o Europole eh, vnímaní ako tretia strana. Takže my nemáme akýsi vzťah privilegovaného partnerstva s Europolom, ktorý by určite tam mal existovať a aj v našom vlastnom rozhodnutí Europole máme v podstate len jedného privilegovaného partnera. Nie je to Europol, ale e, Európsku justičnú sieť. Takže pokiaľ ide o legislatívny plán do budúcnosti, bolo vhodné, keby zákonodárca zvážil, či by nebolo vhodné pripraviť nejaké nariadenie pre viacero orgánov spoločne. A ďalej by sme mali zlepšiť vzťahy, ktoré máme s Olafom. Olaf je totiž hlavným partnerom boja proti podvodom a porušovaniu ekonomických záujmov Európskej únie. Určite by pomohlo, keby tento vzťah bol posilnený v nasledujúcich niekoľkých rokoch a okrem toho sme si vedomi aj potreby rozvíjania vztahu, ktorý máme na úrovni Európskej únie, napríklad s výborom COZY o e, teda výbor, ktorý sa zaberá vonkajšou bezpečnosťou. Bolo by dobré, keby sme sa mohli, tak ako je napísané v článku 71 Lisabonskej zmluvy, keby sme sa mohli zúčastňovať na zasadnutí výboru kozy. A bolo by dobré, keby e, výboru e, mohol poskytovať niekto ten justičný pohľad na vec, lebo e, momentálne tam prevažuje skôr ten pohľad policajný. No a ja teraz skutočne už uzavriem tento svoj príspevok. Jeden aspekt partnerstva, kde Eurojust, myslím, môže odôvodnenie povedať, že je jedným z hlavných hráčov, ak nie aj úplne hlavným hráčom v boji proti organizovanej cezhraničnej kriminalite, tak e, táto oblasť e, je oblasť spoločných vyšetrovacích tímov. Eurojust totiž e, v súčasnosti zastrešuje sekretariát spoločných vyšetrovacích tímov, kde pôsobia experti a čo je tiež veľmi dôležité, my správujeme financie pre členské štáty, ktoré sa chcú zapojiť do práce spoločných vyšetrovacích tímov. Nám e, bola zverená táto úloha organizovania týchto finančných prostriedkov na základe skúseností, ktoré sme v Eurojuste získali. Teda zhruba vieme, ako tie peniaze dobre minúť. No a ja si myslím, že toto je veľmi úspešná činnosť a vo výročnej správe uvidíte, že Eurojust sa zúčastnil na 20 spoločných vyšetrovacích tímoch v priebehu len minulého roka a tiež sme podporili asi 25 alebo 22 spoločných vyšetrovacích tímov, ktoré e, prišli na Eurojust so žiadosťou o financovanie. A to nie je len financovanie, teda my, nepo, my neposkytujeme len financovanie, ale aj odborné skúsenosti. E, chceme, aby dohody medzi e, členmi vyšetrovacích tímov boli správne formulované a chceme poskytnúť podporu e, orgánom, ktoré bojujú dennodenne proti závažnej a cezhraničnej organizovanej kriminalite, ale týmto by som mohol skončiť, pretože som asi vyčerpal aj svoj rečnícky čas. Ďakujem veľmi pekne, pán Williams. Tak, to bola skutočne vyčerpávajúca prezentácia. E, ďakujem veľmi pekne. A e, teraz by sme mohli otvoriť diskusiu. Zástupcovia komisie tu, myslím, sú a ak majú záujem sa vyjadriť k tejto konkrétnej záležitosti, tak e, môžu Inak pristúpime k diskusii. Pani Bever chce niečo povedať. Prosím, pani Bever. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj pánovi Williamsovi za jeho prezentáciu. Ja si myslím, že skutočne si musíme pripomínať, čo Eurojust robí. A to najmä e, vzhľadom k tomu, že vaše aktivity narastajú, teda nielen počet e, projektov a operačných zásahov, zásahov ale aj rozsah tej vašej činnosti sa neustále rozširuje. Ja e, som si, e, ja, ja si cením vašu žiadosť, aby Európska únia organizovala túto činnosť na úrovni legislatívy optimálnejšie, ale vývoj posledných rokov ma neutvrdzuje v tomto optimizme prepracovanie nariadenia o Europole a Eurojuste sa očakáva a dúfam, že tam bude nejaká koordinácia, teda dúfam, že ak aj neprebehne v rovnakom čase zmena týchto nariadení alebo dokonca zlúčenie, takže aspoň sa budú koordinovať texty. Rada by som však pochopila jednu vec. Chcela by som sa spýtať, či by ste mohli upresniť e, to, e, keď ste hovorili o pridanej hodnote e, toho, čo Eurojust robí. Ja sa nesnažím vás nejak voviesť do politickej úrovne diskusí, ale keď sa napríklad hovorí o cezhraničnej kriminalite, sú tu členské štáty, napríklad Dánsko, ktoré zavádzajú znova kontroly na hraniciach a myslia si, že takýmto spôsobom bude najlepšie bojovať proti cezhraničnej kriminalite. Vy máte mandát e, takéto cezhraničné prípady riešiť, takže sa vás pýtam, do akej miery e, opätovné zavedenie kontrol na hraniciach je účinným krokom na boj proti cezhraničnej kriminalite. Spomenuli ste tiež e, európsky zatýkací rozkaz a tu hm, som vyrozumela z toho vášho vyjadrenia, že podľa vás je tento nástroj veľmi užitočný, ale zároveň hm, európsky občania, ktorých zastupujú aj poslanci tohto parlamentu, sa troška zdráhajú akceptovať EZR a to E, najmä preto, lebo existuje množstvo um, správ o zneužívaní tohto nástroja. Čiže mm, pravdepodobne môže dochádzať aj k porušovaniu princípu proporcionality. Včera sme si vypočuli názor ministra spravodlivosti Polska a keď bol požiadaný, aby zareagoval na túto otázku proporcionality, povedal, že nie je s proporcionalitou nejaký problém ak je niekto odsúdený na rok väzenia, tak e, je možné to riešiť aj EZR. Ale podľa nášho názoru, teda my, aspoň kolegovia, ja a viacerí, sa domnievame, že proporcionalita je o niečom inom. Váž, závažná kriminalita, teda treba definovať, treba definovať, ktorú závažnú kriminalitu bude riešiť EZR, alebo ktorú budeme riešiť prostredníctvom EZR. Ja mám pocit, že najväčšia kritika sa týka konfliktu súdnej právomoci a pôsobnosti súdu, takže možno by ste sa vedeli vyjadriť k tomuto. A teraz spoločným vyšetrovacím tímom ja som skutočne veľmi rada, že čoraz viac štátov chápe, že ide o mechanizmus, ktorým slúži a je to v podstate pre nich pomoc. Ale je tu vec, ktorá sa dotýka času. Ja sa chcem spýtať, koľko času ušetríme, keď zapojíme Eurojust do tohto procesu, keď v podstate treba e, vyšetrovať svižne a budeme musieť vlastne vykonať viacero krokov. Každopádne ja sa veľmi teším na e, návštevu v Eurojuste, keď tam naša delegácia pôjde. Pani Latford. Ďakujem veľmi pekne. Pán Williams, vám osobitne. Ja som si s veľkým záujmom vypočula tú vašu prezentáciu a teším sa aj na skúmanie správy. Žiaľ, nebola som tu na začiatku, keď ste začali hovoriť. Začalo sa troška skôr, nečakala som to. Každopádne vy ste veľmi konštruktívne e, formulovali vaše strategické cieľ alebo strategický plán do jedného dokumentu, kde hovoríte, že chcete prispieť k zlepšeniu e, justičnej spolupráce poskytovaním stanovísk z vlastnej iniciatívy Európskej únie a to už aj v podstate robíte a to ste v podstate urobili aj vo forme tejto vašej prezentácie. Ja si myslím, že je to užitočné, ale um, popri všetkých e, týchto odporúčaniach na zlepšenie situácie by som vás chcela vyzvať, aby ste boli ešte aktívnejší Ehm, napríklad v otázke Európskeho prokurátora. Vy napríklad hovoríte o tom, že chcete proaktívne poskytovať vstupy pre um, Európsky parlament v zmysle článku 96 a napríklad ja nie som presvedčená e, potrebou takéhoto orgánu Európskeho prokurátora, takže tu vám musím troška oponovať. A podobne ako moja kolegyňa pani Weber, a ja by som chcela nadviazať na to, čo ste povedali o európskom zatýkacom rozkaze. A chcem sa spýtať, e, či by ste mohli na základe vašich skúseností sa vyjadriť k e, fungovaniu britskej prokuratúry. Či si myslíte, že existuje nejaký prahový test, kde e, v podstate sa bude skúmať, že je vo verejnom záujme stíhanie nejakého zločinu a tiež sa chcem spýtať, či máte nejaké skúsenosti z iných členských štátov, teda či Eurojust prispieva k tejto záležitosti proporcionality a e, či prispieva k tej snahe upriamovať použitie EZR najmä na tie najzávažnejšie trestné činy e, vo vašich e, diskusiách s Radou a Komisiou a Európskym parlamentom. Teda či je možné prehodnotiť štruktúra fungovania EZTR tak, aby sa tento cieľ naplnil. Ďalej k Europolu by som vás chcela vyzvať, aby ste otvorene hovorili o tom, aké sú prekážky, e, ktoré stoja v ceste operačnej spolupráci s Europolom. Vy ste povedali, že a teda neviem, či ste to povedali presne tak, ale vy ste hovorili niečo v tom zmysle, že Europol vás, sa vás dráha akceptovať ako niečo viac než nejakú tretiu stranu. Teda E, že vás nebere ako nejakého privilegovaného partnera a vy sa e, tešíte na nové nariadenia, ktoré budú upravovať e, alebo tak, ktoré upevňa inštitucionálny štatút vašej agentúry v tejto spolupráci. Takže myslím, že to je asi tak všetko. Každopádne by som chcela možno ešte dodať niečo k tomu EZR. Ja v princípe podporujem tento nástroj, ale ako poslankyňa Európskeho parlamentu. Niekedy dostávam informácie o zásahoch prostredníctvom EZR, ktoré z právneho hľadiska sú troška kontroverzné a skúsenosti e, osob, ktoré sa na mňa obracajú, neviem, napríklad mojich voličov v Londýne, kde dochádza k e, prípadom, ako napríklad e, v Grécku bola osoba zbavená viny a po troch, štyroch rokoch, zkrátka. E, po troch, štyroch rokoch bol vydaný EZR, alebo teda dostihla túto osobu tá minulosť a mm, my v Európskom parlamente v podstate na to reagujeme tak, že vzájomné uznávanie súdnych rozsudkov e, na základe EZR sa nie je sprevádzané dostatočnými zlepšeniami v oblasti trestného práva. Teda my až teraz e, napríklad dobiehame to, čo sa dosahuje v oblasti Um, procesných práv uh, osôb v konaní. Európsky zatýkací rozkaz uh, svoju úlohu nevykoná, pokiaľ nebude fungovať skutočne spravodlivo, legálne a nebude akceptovaný verejnosťou. Hey, thank you, Mr. Ulčev. Ďakujem pekne, pán Ulčev. Ďakujem. Rád by som sa pripojil k tým, ktorí sa poďakovali predsedovi Eurojustu, pánovi Aledovi Williamsovi za jeho prezentáciu. Myslím si, že táto správa je veľmi dobre naformulovaná, je veľmi komplexná, prehľadná Myslím si, že výklad pána predsedu je v niektorých bodoch zaujímavejší než samotná správa, možno tam v tých eh, častiach, kde sú iba púhe štatistiky. Na strane 29 respektíve strany 20 až 29, tam sú strany, ktoré ilustrujú eh, zabavovanie majetku, zhabanie majetku a objem zabraného majetku. V roku 2010 je tam tabulka niektorých príkladov a prípadov. Ja sa pýtam, či sú to tie najvýznamnejšie prípady, e, pokiaľ ide o vašu činnosť, alebo <clears throat> ak nie, je možné, aby v tej e, ďalšej, e, nasledujúcej budúcoročnej správe aby boli teda publikované prípady, ktoré by boli opísané detálnejšie, podrobnejšie. Po druhé, e, pokiaľ ide o tému zhábania majetku, zábavenia majetku, viem, že je to veľmi citlivá kontroverzná v mnohých členských štátoch a nielen kvôli tým bežným obmedzeniam v legislatíve, v ústave, ale celkovo, pokiaľ ide o ten postup alebo ten mechanizmus, to je vlastne e, výsledok e, vývoja demokratického systému, pretože niekedy v niektorých e, systémoch zhabanie toho majetku môže znamenať aj koniec aktívnej podnikateľskej činnosti tej osoby. Je to tiež spojené s predpokladom prezumcie, teda s prezumciou neviny, teda neodsúdenia predtým, než je človek e, usvedčený. Je tu napísané, že v roku 2010, že v týchto prípadoch to bolo e, riešené dotazníkmi a odpovede bolo 22 odpovedí. Mohli by ste uviesť členské štáty, ktoré neodpovedali a predpokladané dôvody e, preto, e, na, na to, že neodpovedali? Teraz pani Jiménez. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu, e, ktorá bola veľmi zaujímavá a podrobná, ktorá nám e, pomáha zhodnotiť e, Eh, aj vašu prácu, ktorú možno si eh, kvôli tomu, že ju dobre nepoznáme, až tak veľmi nevážime. Mňa zaujalo to, keď ste hovorili o odpočúvaní telefonických hovorov. Myslím si, že je to komplikovaná téma v mnohých členských štátoch a neustále eh, vlastne je to téma, o ktorej sa hovorí aj v médiách v našich členských štátoch. Myslím, že ste povedali, že my ako zákonodorcovi, ako členovia tohto parlamentu by sme mali konať Eh, tak, aby rýchlejšie a efektívnejšie sa mohli využívať ako dôkazy tieto telefonické odpočúvania. Rada by som vedela, aký význam majú pri výmene údajov a pri rýchlosti, eh, ako teda môžu napomôcť boju proti terorizmu. Tiež by som chcela dostať viac informácií, eh, pokiaľ ide o počítačovú kriminalitu a akému pokroku dochádza v tejto oblasti. A nakoniec, či Eurojust má prostriedky potrebné na efektívny boj proti terorizmu a tiež to, akým spôsobom by Eurojust mohol zvýšiť svoju efektivitu v tomto závažnom boji proti tejto nebezpečnej hrozbe. Ďakujem. Vidím, že už sa nikto nehlási o slovo takže by sme vrátili slovo teraz pánovi Williamsovi. Ďakujem pekne. Ďakujem za veľmi zaujímavé pripomienky aj za láskavé slova. budem sa snažiť takým uh, viac menej uh, usporiadaným spôsobom, respektíve po poradí, uh, zodpovedať vaše otázky. Odpovedalňujem sa, ak niekoho vynechám. Uh, prvá otázka pani Weber, čo sa týkalo znovu zavedenia hraničných kontrol. Budem sa snažiť vyhnúť priamemu zodpovedaniu tejto otázky, pretože si myslím, že je to naozaj politická, je to otázka politického charakteru. Ale pokiaľ ide o Eurojust, uh, Eurojust tak eh, tá logika respektíva cieľom um, bolo um, vyrovnať uh, nerovnováhu, dosiahnuť ešte ešte um, istú uh, rovnováhu v boji proti organizovanému zločinu v dôsledku zrušenia uh, hraničných kontrol nuž a Eurojust je tu na to, aby vyšetrovatelia a orgány činné v trestnom konaní mali istú schopnosť rýchlo reagovať a zasahovať e, v boji proti zločincom. Pokiaľ ide o európsky zatýkač, ktorý e, e, teda túto otázku do istej miery um, položila aj pani baronka Lanford. Myslím si, že táto mm, téma e, O tejto téme sa často diskutuje. Pokiaľ ide o Eurojust, my vnímame, respektíve pri tomto zatýkači musíme e, jednoducho konať e, samozrejme v súlade s legislatívou, ktorá je platná na európskej úrovni aj s národnou legislatívou. A otázka proporcionality nie je otázka, ktorá by bola možno efektívne riešená prostredníctvom tohto rozhodnutia a článok 39 charty základných práv. Myslím si, že tam je to ošetrené, ale Eurojust má vlastne za úlohu zaručiť to, že tie argumenty oboch strán sú vypočuté a zohľadnené. Myslím si, že tie skúsenosti, ktoré má Eurojust, boli zohľadnené aj v tom dokumente, ktorý bol vydaný na úrovni v niektorých teda dokumentoch, ako napríklad taká príručka, ktorá sa týkala európskeho zatýkača. Nož a tie diskusie, ktoré sa týkajú teraz európskeho vyšetrovacieho príkazu, um, je tam cítiť určite isté ťažkosti aj ohľadom otázky proporcionality, tak ako to bolo pri európskom zatýkači. A Uvidíme teda, ako bude, aké, ako bude vyzerať to konečné legislatívne rozhodnutie, ale pokiaľ ide o tento vyšetrovací príkaz, e, e, bude treba tá zaručiť, e, že táto otázka proporcionality bude no, dodržaná. Ako som povedal, prebiehajú rôzne diskusie o tejto téme, o vyšetrovacieho príkazu a miery um, proporcionality. Teraz otázka spoločných vyšetrovacích tímov. Myslím si, že skúsenosť Eurojustu je taká, že prostredníctvom vytvorenia spoločných vyšetrovacích tímov sa nám podarilo znížiť e, alebo skrátiť ten čas, zefektívniť tiež vyšetrovanie pri cezhraničných e, vyšetrovaniach, e, informácie, ktoré sú poskytnuté týmu, sú poskytnuté rýchlo, efektívne, priamo tomuto týmu a už nie je potrebné Eh, požadovať oficiálne tieto informácie, eh, ktoré mnohokrát teda eh, tieto žiadosti spôsobovali odklad a jednoducho, že veci sa naťahovali. Samozrejme tie požiadavky museli, tie oficiálne žiadosti museli byť potom aj preložené ale e, vďaka týmto spoločným vyšetrovacím tímom sa to skrátilo, tie lehoty sa to zefektívnilo a myslím si, že je to naozaj užitočný prínos pre našu prácu. E, odznelo tu aj niekoľko pripomienok e, o, Európsk- o úrade Európskeho prokurátora my zatiaľ nemáme takú pozíciu, ktorú by sme mohli jednoducho definovať ako zápornú alebo kladnú. Možno to nie je až také e, zvláštne, pretože my jednoducho teda riešime jednotlivé prípady a e, myslíme si, že táto otázka sa bude riešiť na iných fórach, ako je napríklad Európsky parlament. Ale Eurojust čo teda môže urobiť, môže zhodnotiť svoje prípadové štúdie, môže e, identifikovať rôzne problémy, napríklad pri ochrane finančných záujmov Európskej únie. A čo by sme teda mali čoraz viac robiť v budúcnosti, je, že by sme sa mali poučiť z týchto prípadov a poskytnúť tieto e, vyvodiť závery, poskytnúť tieto závery aj zákonodarcom. Pokiaľ ide o európsky zatýkač a potrebu zaručiť, že existuje aj rešpektovanie, ako aj ehm, dôvera ehm, alebo viera v dodržiavanie základných práv a slobod. Euro so svojou účasťou vo výbore COZY chce určite eh, sa zapájať, respektíve poskytovať prínos mm, európskej stratégii v tejto oblasti. Myslím si, že zatiaľ jediný, ktorý to môžeme robiť. A, a celkovo sme tiež teda eh, pod podporovali a podporujeme konzultačné fórum e, generálneho prokurátora a myslím si, že je to fórum, kde sa teda môžu stretávať odborníci, prokurátori a e, podľa článku 71 v rámci výboru kozy. Naša účasť sa týka aj práce e, na e, zabezpečovaní e, slobody, bezpečnosti, spravodlivosti a zapájame sa do tiež debát, do politických debát na úrovni Európskej únie. Pokiaľ ide o vzťah s Europolom, možno som sa nevyjadril e, úplne presne, ale ten náš vzťah funguje na operatívnej úrovni, ale e, ešte sú tu inštitucionálne prekážky, ktoré by bolo možné odstrániť a príkladom je napríklad účasť na analýze pracovných spisov. V Europol, ako viete, Europol zbiera informácie z členských štátov a triedi tieto informácie podľa typov trestnej činnosti, či je to obchodovanie s heroínom alebo falšovanie tovaru zneužívanie detí, obchodovanie s ľudskými bytostiami a tak ďalej. A existujú teda návrhy na reformu eh, reformu Europolu, asi 22, pokiaľ eh, ide o analýzu týchto spisov. Eh, konkrétne je tam asi tých 15 analýz Nuž a my by sme boli radi, ak by sme boli automaticky spájaní s týmito analýzami, ktoré podniká Europol momentálne. Je tu ochota zo strany Europolu, ale samozrejme to rozhodnutie, či Eurojust by bol spájaný s týmito analýzami, je v kompetencii členských štátov a preto ja som len teda tu predstavil tú myšlienku, že bolo by treba prehodnotiť nariadenia o Europole a Eurojuste, aby teda fungovali ako tandem. E, e, rád by som zodpovedal teraz ďalšiu otázku, e, konkrétne tie prípady na strane 29. Je to naozaj len taký prehľad, zhrnutie, selektívny zoznam Prečo sa to teda objavilo v takejto podobe? Je to preto, lebo naša správa je vždy tiež napísaná, sformulovaná za, s tým cieľom, že nemôžeme tu e, poskytnúť e, samozrejme všetky tie prípady alebo prípady, ktoré teraz sa prebiehajú E, my samozrejme nemáme tu, e, nemôžeme slobodne tu e, predstaviť, napísať všetky tie prípady, možno také tie závažné, alebo ktoré ešte prebiehajú, možno, že teda v budúcnosti budeme môcť zahrnúť ďalšie prípady. Pokiaľ ide o zhábanie, zabavenie majetku, keď ešte človek nebol odsúdený, Eh, ja rozumiem, že určite to vedie k veľmi dôležitým principiálnym otázkam. Myslím si, že pozícia Európskej únie je taká, že je zatiaľ, sú, zatiaľ, je zatiaľ si, sú zatiaľ štyri členské štáty, eh, ktoré mm, mm, umožňujú zabavenie zabavenie majetku, aj keď človek nebol odsudený, keď teda nebolo začaté ani trestné konanie. A to vedie samozrejme aj k otázke prezumcie, prezumcie neviny. Existujú argumenty, podľa ktorých e, prezumcia neviny v mysle článku 6 Európskeho dohovoru e, ľudských e, právach že teda by to nemalo byť umožnené. E, zhábanie majetku nie je niečo, čo by e, znamenalo určovanie viny alebo neviny to skonfiškovanie je, sa týka vlastne majetku a nie osoby a tento e, článok 6 prezumcie neviny teda by tu v tomto prípade neplatil. A potom ten druhý, možno menej atraktívny argument je taký, že v tých štyroch členských štátoch e tie, ktoré majú tú legislatívu, ktoré umožňujú takéto skonfiškovanie, že to skonfiškovanie je vlastne e, občianskej povahy a nie trestnej povahy, e, čiže e, by tu znova neplatil ten článok, pokiaľ ide o, to, o, o tú ochranu ľudských práv. A nakoniec pani Jiménez de Vario a telefonické odpočúvanie, celkovo tiež boj proti terorizmu zo strany Eurojustu. My máme veľmi efektívny, efektívny tím, ktorý bojuje proti terorizmu v rámci Eurojustu. Mali sme 5 koordinačných stretnutí, na ktorých sa zúčastnili ľudia z jednotlivých členských štátov, a aby e, napredovali v riešení e, boja alebo v riešení problémov. A každý členský štát má povinnosť mať takého národného spravodajcu e, pre Eurojust, Eurojust pokiaľ ide o terorizmus a e, s týmito ľuďmi sa stretávame, máme s nimi stretnutia, tiež máme stretnutia aj, ktoré sa zameriavajú na rôzne problematické oblasti boja proti terorizmu v Európskej únii aj ako mimo nej. Pokiaľ ide o počítačovú kriminalitu, tak by som musel povedať, že samozrejme e, venujeme sa tomuto aspektu a budeme teda na ňom pracovať ešte ďalej počítačová kriminalita, počítačový tyrerizmus zo štatistického hľadiska je možno ťažko merateľný. E, nie je, nejde tam o podvod e, alebo nejaké zneužívanie, využívanie e, môže to byť napríklad iný typ počítačovej kriminality, E, takže tie štatistiky možno nie sú až také impozantné, ale sú tiež napríklad prípady terorizmu, ktoré sú teda uvedené v rôznych odsekoch a nie pod e, tým e, odsekom alebo kapitolo, v kapitole počítačového terorizmu. Takže dúfam, že som pokryl vaše otázky. Ďakujem. Chcem vám poblahoželať za e, k tej práci, ktorú konáte a je to dobrá správa, toto bola veľmi užitočná výmena názorov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Eurojustom a v rámci celého toho kontextu slobody bezpečnosti a spravodlivosti. E, ďakujem vám výboru. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. O chvíľu by mala medzi nás prísť pani Françoise Lebail v mene